Eh, Vážení kolegovia. Vážení kolegovia, môžeme začať. Can everybody please take their seats? Um, ehm. hello. Okay. Okay, colleagues, we're going to start. Vážení kolegovia, začneme. Vážení kolegovia, bola som požiadaná, aby som nahradila nášho pána predsedu, ktorý eh, má iné rokovania, ale musím povedať, že som pomerne zle pripravená pre toto rokovanie, ale pokúsim sa urobiť, eh, čo je v mojich silách. V prvom rade, eh, prvý bod na programe je schválenie rokovacieho poriadku a programu, takže keď má niekto nejaké výhrady aj ak nie, tak schválime návrh programu s jednou zmenou. Zdá sa, že tu je poznámka k programu. Nech sa páči, pani Morvaj. Vážená pani predsednička, predpokladám, že dnes sa naozaj udialo niečo mimoriadné. E, došlo k výraznému útaku e, Izraela na e, rozvojových pracovníkov alebo humanitárnych pracovníkov, ktorí smerovali do palestinských území. Myslím si, že to bol veľký zločin, bol to medzinárodný zločin, vojnový zločin a práve preto by sme sa nemali tváriť, že všetko sa deje ako e, normálne. Mali by sme prijať minimálne stanovisko ako e, výbor Libe Európskeho parlamentu a mali by sme zaradiť na bod rokovania ako mimoriadný bod programu. Eh, pozerám sa na kolegov, eh, hľadám nejakú radu, ale osobne si nemyslím, že je to, na, je to úloha tohoto výboru, aby sme bez akékoľvek prípravy eh, pripravovali nejaké stanoviska. Definitívne by sa tomu malo venovať plénum. Nepochybujem o tom, že na e, pléne to bude ako urgentný bod rokovania. Kompetentným výberom, výborom v tomto smere je výbor pre zahraničné vzťahy. Bez toho, aby sme mali teraz nejakú predstavu v tejto fáze o detailoch toho, čo sa stalo, nemyslím si, že by sme mali my príjmať nejaké stanoviská. E, vidím, že tu je veľa kolegov, ktorí prikyvujú, takže to je asi tá správna línia, ktorú by sme mali zaujať. Dobre, potom tu máme zmenu v programe. Bohužiaľ, generálny prokurátor eh, USA Eric Holder, ktorý si mal s nami vymieňať e, názory. Zajtra do poludnia bohužiaľ nemôže prísť, veľmi ho to mrzí, chápeme ho, že došlo k vážnym témam, e, musí sa venovať vážnym urgentným témam doma v Spojených štátoch a budeme sa s ním môcť stretnúť azda niekedy neskôr. Znamená to teda, že namiesto toho budeme diskutovať o bode 14 zajtra do poludnia, 10.15 je to stanovisko k rozvodovej smernici a bod 15, ktorý hovorí o opätovnom um, e, pri pripúšťaní občanov eh, Pakistanu. To je 10.30 eh, bez týchto teda okrem týchto zmien zostáva program, ako bol navrhovaný. Eh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Oznámenia predsedu sekretariat výboru LIBE v mene pána Lópeza vám zasielal e-mail minulý týždeň Takže máme tu prípravné e, návrhy k rozpočtu e, bolo, bol tu termín, aby ste do 3. júna do 12. zaslali svoje návrhy k rozpočtu. Pán Bohsutil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa obávam, že tento termín je príliš krátky. Jednoducho nemáme možnosť priniesť žiadne zmysluplné návrhy e, pri takejto dôležitej rozpočtovej udalosti. A práve preto chcem poprosiť kolegov, aby aby podporili návrh predlžiť tento termín minimálne o niekoľko dní, tak aby sme mali možnosť e, naozaj dobre premyslieť e, tieto návrhy, aby sme skôr túto možnosť využili, ako ju premrhali. Nemám v tomto smere žiadne osobné námietky. Pozriem sa teraz na sekretariat. Zdá sa, že ten termín nám vytýčuje rozpočtová procedúra, pretože rozpočtový výbor bude mať stretnutie. Je tu vôbec nejaká možnosť, aby sme predložili tento termín aspoň trochu? Ani o pol dňa? <laughs> Môžete to mať do 6. večer, hovorí sekretariat, ale ak by sme mohli skrátiť ten čas na preklady? Ha, see, it works. We got half a day extra. Dobre, získali sme pol dňa navyše. Pán Bozutiel, poteší vás to, pretože musíme to poslať Kokobu e, v piatok. Vážená pani predsednička, ak môžem, bolo nám to poslané neskoro minulý týždeň, keď sme mali zelený týždeň, viacerí z nás boli mimo. Boli sme mimo Bruselu a keď dostaneme takýto krátky časový harmonogram, je to ako keby nám niekto povedal, že ani nás veľmi nezaujíma váš návrh a nedostanete ani poriadne dosť času na to, aby ste vôbec nejaké zmysluplné návrhy predložili. Takže alebo e, dostaneme reálnu príležitosť ako výbor, aby sme mohli tieto návrhy vôbec predkladať, alebo by sme ju nemali mať vôbec, pretože to je vtip. Nemáte šancu predložiť e, myšlienku pilotného projektu alebo prípravného, prípravných krokov za dva dní. To treba preštudovať, preskúmať a zvážiť do hĺbky. A mali by sme sa tomu venovať v rámci každého konkrétneho projektu. Mali by sme o tom diskutovať v rámci jednotlivých skupín skupín aj v Libe tak, aby sme ideálnom spôsobe dokázali vytvoriť spoločný prístup ako skupiny v rámci nášho výboru, ale takýto krátky harmonogram nám v zásade hovorí len to, že to je vtip. Súhlasím s vami, e, nie je to len e, argument zeleného týždňa, je to rok 2010, všetci máme mobily a e-maily. Nie sme odrezaní od parlamentu, keď tu fyzicky nie sme. A preto navrhujem, aby sme nepísali, ale aby sme požiadali predsedu rozpočtového výboru, aby došlo k predlženiu tohoto termínu. Ak je to možné, tak spravíme dnes popoludní, aby sme získali odpoveď do zajtrajšieho rána, ale v každom prípade vás chcem požiadať, aby v prípade, že to nebude vyhovovať eh, z dôvodu procedurálnych dôvodov, pretože nemáme na starosti rozpočtovú procedúru, aby, ak to nebude možné, aby sme mohli preukázať nevyhnutnú flexibilitu a v tomto mimoriadnom prípade sa pokúsili fungovať rýchlo, tak aby sme nezmeškali tú príležitosť predložiť pozmeňujúce návrhy. Rozhodne budeme mať nejaké, už musíme mať teraz nejaké prednášky, pre, predstavy o tom, čo asi zhruba chceme. Pán Averol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, len aby som možno vyvážil tie obavy, ktoré majú kolegovia. V zásade treba povedať to, že všetká prípravná práca, všetky navrhované prípravné kroky alebo pilotné projekty boli E, schválené, ale teda nebudú schválené tak či tak, pretože to nie je priestor pre predkladanie takýchto návrhov. Ak chcete vytvárať prípravné kroky alebo pilotné projekty, tak jednoducho to nie je ten správny e, dôvod. E, spravodajca, ktorý je zo skupiny pána Bozutila, pán Čenka, pevne verím, že som to vyslovil správne, on bude vymazávať všetky návrhy na PA a PP. Jednoducho sa to nedá v tejto fáze a v tejto fáze sa dá len nájsť zhruba, aké sú tie základné úmysly. Prípravné kroky a pilotné projekty budú začlenené do, do rozpočtu až neskôr. A Hovorím to ako podpredseda rozpočtového výboru a navrhoval by som vám, aby tu najprv bola diskusia so spravodajcom a budú tu prichádzať vlastne ďalšie správy. V rámci týchto ďalších správ sa už tieto pilotné projekty budú potom konkrétne umiestňovať a navrhovať. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za toto vysvetlenie. Um, navrhujem, aby sme teda mali dvojfázový prístup v intenziách toho, čo ste povedali, aby tu bola väčšia miera jednoznačnosti, požiadame rozpočtový výbor, ehm, o to, aby nám mohol dať trochu viac času. Dobre, dostávame sa k hlasovaniu, ktoré bude dnes eh, popoludní. Každý dostal svoje, každý tu má svoje hlasovacie kartičky. Nemáte ich tu za sebou. Potom sa váš hlas nepočíta. Dobre, nemáme tu príliš dlhé hlasovanie, našťastie. Začneme s návrhom stanoviska od Stavrosa Lambrimidisa ohľadom e, správy internetu alebo internetovej správy a ďalších krokoch. Je tu veľmi veľa kompromisných návrhov v tomto smere, pomerne komplikovaných, takže dávajte prosím pozor. Odsek 1 je tu kompromisný text a je tu e, žiadosť o rozdielne hlasovanie zo strany ALDE. E, budeme hlasovať v dvoch častiach, takže budeme hlasovať o prvej časti, kto je za, kto je proti, zdržal sa, je to schválené. A druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa a je to schválené. Odsek 1 to všetko odpadáva práve preto, že bol schválený pozmeňujúci návrh, odsek 2, 4 to bolo stiahnuté, pozmeňujúci návrh 6, pán Lambrimidis, eh, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené, ideme na pozmeňujúci návrh 7 eh, s ústnym pozmeňujúcim návrhom od spravodajcu a pani Veržan. Súhlasíme s tým, aby sme hlasovali aj o tomto pozmeňujúcom návrhu s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 9, pán Vos, dve časti. E, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. Pán Alvaro, nech sa páči. Ďakujem pekne ešte skôr, ako sme sa dostali ku kompromisnému návrhu 2. Mám tu len jedno vyjasnenie, otázku. V texte sa e, teda hovorí e, na nasledujúcej strane v dlhom riadku na konci, že keď spojíme e, kybernetový zločin a detskú pornografiu, tak myslím si, že tam by malo byť skôr, že keď bojujeme proti kyberzločinu a detskej pornografii, tam, aby nám bolo jasné, o čom hovoríme. To je len chyba. Pri prepise hovorí pani predsedníčka. Takže kompromis 2, eh, prvá časť, kto je za prvú časť. Aha, teda nová verzia len v jednej časti. Je to fajn, ak mám čerstvú verziu. Takže je to jeden kompromis, kto je za, kto je proti. Zdržali sa a je to schválené. Dostávame sa tým pádom odseku 5 pozmeňujúci návrh 11. Kto je za, proti, Zdržali sa i rozchválené pozmeňujúce návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené pozmeňujúce návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Budeme hlasovať o konečnej verzii textu v modifikovanej podobe. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené s jedným hlasom proti a jedným zdržaním sa. Vlastne dva hlasy boli proti. Pán spravodajca, nech sa páči. A rád by som poďakoval samozrejme výboru, ale aj všetkým tým, ktorí boli zaangažovaní. Som veľmi vďačný za vašu pomoc a podporu. Chcem len poukázať v hlasovacom zozname odsek 5, pozmeňujúci návrh 11, hoci e, tu boli vážne rozpočtové škrty e, v mojej krajine. Ja som nikdy nesúhlasil s tým, aby moje meno bolo skrátené. Takže prosím, dajte si na to e, pozor s tým grécka vláda nesúhlasila. Naďalej som Lambrimidis a tento škrt nebude spravený. Chcel by som ešte len e, také pozorovanie spomenúť. E, naozaj by sme mali to naďalej podporovať, pretože by to bolo lacnejšie tlačiť také veľké množstvo dokumentov, takže rozhodne to prispieje k šetreniu. Ak e, skrátime vaše meno, pán Cashman, tak to bude ešte lepšie. Musím povedať, že niektorí ľudia to už skrátili na no cashman. Dobre, dostávame sa k hlasovaniu o návrhu, o návrhu rozhodnutia, o rozhodnutiu rady a tak ďalej, tak ďalej, o dohode medzi Európskou úniou a Islandom a Norskom ohľadom a tak ďalej a tak ďalej. Spravodajca je pán Busutil, nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, takže budeme hlasovať o dokumente. Pán Busutil, hlasujeme o vašom o vašej životnej práci, takže dávajte prosím pozor. Je tu jedno, jediné hlasovanie, kto je za, kto je proti, zdržali sa a je to jednohlasne schválené. A dostávame sa teraz k poslednému hlasovaniu dnešného dňa. Je to návrh odporúčania ohľadom e, návrhu usporiadania medzi Európskym spoločenstvom a švajčiarským, e, švajčiarskou konfederáciou a E, lichtenštajnským knižačstvom a druhej strane je to ohľadom e, operačnej spolupráce na externých hraniciach členov Európskej únie. Rozmýšľate nad tým, e, že prečo si vôbec občania myslia, že Európa, Európska únia nespolupracuje. Pán Klas je spravodajca, nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prečo ste hlasovali proti, pán Jakulino? Hlasovali ste za alebo proti? za. Takže je to schválené. Ďakujem pekne spravodajcom. Tak prebehlo hlasovanie, to bola tá hlasovacia časť. Tým sa dostávame teraz k ďalšiemu bodu programu a síce uplatňovanie e, ustanovení šengenského AKI, ktoré sa, sú spojené so šengenským informačným systémom v Bulharsku a Rumunsku. Dostávame sa teraz k pánovi spravodajcovi, ktorým je pán Koeďo a na základe úvodu, ktorú, ktorý nám poskytnete, pán Koeďo, mohli by ste poskytnúť úvod k tejto téme. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. 6 bodov v prvom rade. Chcem vám len pripomenúť, e, o čom hovoríme pri tomto bode. Od svojho vstupu do Európskej únie Rumunsko aj Bulharsko sa e, začali pripravovať na plnú integráciu do šengenskej, do šengenskej zóny. Chcem len pripomenúť všetkým kolegom, že je tu mnoho rôznych zložiek, ktoré musia byť analyzované skôr ako krajina vstúpi do šengenského priestoru, ako napríklad e, import dát Eh, ktoré, ktoré sa prenášajú v, v šengenskom teritoriu. Musíte rovnako preskúmať pozemné, vzdušné a námorné hranice, ako aj systém eh, právnej a policajnej spolupráce. Ak dostaneme pozitívne informácie v eh, všetkých týchto témach a všetkých týchto zložkách, ktoré sú analyzované, až potom môžeme prijať stanovisko, že existujú správne podmienky pre otvorenie vnútorných hraníc s inými členskými štátmi. Tento proces analýzy začal e, tým, čo v súčasnosti skúmame a e, tak sa stalo minulý rok v apríli. Prvotné výsledky poukázali na to, že proces hodnotenia v prípade šengenského informačného systému sa môže začať. A síce teda, že dáta SIS e, budú prenášané aj do týchto krajín. Rovnako chcem pripomenúť kolegom, že tu máme naozaj obrovský problém s radou, ktorý sa týka prenosu dokumentov. Dokumenty sú považované za dôverné. Je to výsledok intervencie rumunského veľvyslanca. Tieto dokumenty teraz boli odtajnené a chcem poďakovať pánovi veľvyslancovi za túto e, iniciatívu. Takže všetky dokumenty už môžeme predložiť e, kolegom, ale opäť tu budeme mať ten istý problém, keď sa budeme e, venovať iným témam, iným zložkám, ktoré opäť budú musieť byť analyzované a opäť sú to utajované dokumenty. Takže chcem len počerknúť, že parlament a rada musia dosiahnuť dohodu ohľadom prenosu týchto dokumentov a práce s nimi parlament v súčasnosti má pozíciu, aby dokázal eh, posúdiť a aby dokázal pracovať s takýmito dokumentami. Neexistuje dôvod, aby tento proces nebol adekvátnym spôsobom eh, zabezpečený pre prácu parlamentu. Jednoducho tieto dokumenty musíme mať k dispozícii pre našu prácu. Ďalší bod sa týka Bulharska V prípade Bulharska sme narazili na niekoľko problémov, najmä ohľadom používania alebo využívania osobných údajov zo strany policie. Bolo tu niekoľko nedostatkov. správa, ktorú sme vydali tento rok, dospela k záveru, že Bulharsko už reagovalo na tie odporúčania, ktoré boli pôvodne prednesené a 26. apríla um, prijali e, záver, že všetky problémy, ktoré boli už odhalené alebo ktoré boli poukázané, boli odstránené. E, v prípade Bulharska tam bolo niekoľko, e, niekoľko detailov, boli to dva zákony, ktoré sa týkali ochrany údajov, tam už boli prijaté kroky, rovnako ako boli vytvorené aj nevyhnutné podmienky, ako aj vytvorené priestory pre výbor a pre Národný úrad pre ochranu osobných údajov. Takže v tomto smere už boli prijaté nevyhnutné kroky. V prípade Rumunska bol prijatý záver, že Rumunsko naozaj eh, robí nevyhnutné kroky smerom k tomu, aby vyriešilo chybajúce problémy a rada je presvedčená, že Rumunsko je v adekvátnej pozícii eh, na to, aby naozaj dokázalo eh, uskutočniť veľké dátové analýzy alebo obsažné dátové analýzy napriek týmto menším problémom, ktoré boli identifikované. Piatý bod, ktorý chcem kolegom spomenúť, je, že parlament v súčasnosti sa nachádza v situácii, v rámci ktorej eh, hodnotí pozitívny a pozitívne napredovanie e, v, v v, Bulharsku a v Rumunsku, ale musím len pripomenúť, že parlament má e, mesačné obdobie, v rámci ktorého bude notifikovaný, ako tieto odporúčania boli e, následne implementované v týchto krajinách. No a šiestý bod. Musíme diskutovať aj o šengenskom prehodnotení v tomto e, bode a musím vám pripomenúť, že minulý rok v oktobri parlament vydal negatívne stanovisko k dvom iniciatívam komisie, ktoré sa týkali šengenského hodnotiaceho procesu. Chcel by som ešte raz podotknúť, že komisia musí pripraviť nové návrhy. Zajtra mám dôležité stretnutie s predstaviteľmi komisie na túto tému a rád by som pripomenul vám ešte dve veci, ktoré považujem za veľmi dôležité. Poprvé, Európsky parlament by mal zamietnúť predstavu o dvoch rôznych štandardoch. Jeden pre krajiny, ktoré už sú v Schengene a iní pre krajiny, ktoré sa usilujú o vstup. Musíme mať jednotný prístup ku všetkým krajinám, či už sú e, v Schengene alebo chcú sa stať členmi. Potrebujeme jednotný štandardizovaný postup a potrebujeme európsky hodnotecí systém, ktorý sa bude uplatňovať európskymi inštitúciami, parlamentom a komisiou, ktorý však nevylučuje aj účasť členských štátov. Keď hovoríme o šengenskom priestore, E, máme na mysli vytvorenie oblasti spoločnej dôvery, čo je predpokladom na to, aby sme odborali vnútorné hranice. A je to samozrejme obrovský, obrovský aktivum pre všetkých, takže toľko úvodom k prezentácii tejto správy. Thank you. Ďakujem, pán Koejo. Predtým, ako otvorím rozpravu, Chcel by som vyzvať predstaviteľov rady a komisie, aby stručne reagovali v mene rade Jose Manuel Rodríguez. Nech sa páči, máte slovo. Eh, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, za váš úvod do tejto témy. Ďakujem aj pekne pánovi spravodajcovi Koeľovi. Jeho úvod bol naozaj vynikajúci. Poskytol dobrý obraz o tom, kde sa v súčasnosti nachádzame. Jednoducho rada v súčasnom momente by chcela pripomenúť, akým je náš hlavný cieľ, akým je hlavný cieľ, ktorý je spoločný s Európskym parlamentom, a síce rozšírenie šengenského priestoru do Bulharska a Rumunska. To je dôležitý cieľ, eh, ktorý by sme chceli dosiahnuť do marca 2011. A práve preto eh, ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohoto procesu, bulharským orgánom, rumunským orgánom, Európskemu parlamentu, komisii, výboru LIBE a mm, všetkým tým, ktorí sa zapájajú do procesu hodnotenia toho úsilia, ktoré vyvíjajú tieto krajiny tak aby splnili všetky podmienky, všetky požiadavky na vstup do šengenského priestoru. Chcem by som, chcel by som počerknúť, e, dôležitosť, ktorú rada pripisuje tomu, aby sme získali e, naozaj plnú e, rozsahu pomoci a asistencie zo strany výboru LIBE. E, očakávame pozitívne stanovisko z vašej strany, e, zo strany Európskeho parlamentu, ktorý pevne veríme, že schválite na júnovej plenárke a to nám umožní celý tento proces čo najrychlejšie posunúť dopredu. A zároveň sa nám podarí dosiahnuť cieľ, ktorý sme spoločne navrhli. No a na záver by som chcel aj poďakovať za riadenie a spoluprácu pánovi poslancovi Kuejovi, ktorý nám vždy veľmi ochotne e, pomáhal, vždy nám poskytol v tejto téme a myslím si, že tak rada ako predovšetkým aj predsedníctvo sme veľmi vďační za jeho pomoc. Ďakujem pekne. Okay, thank you, Mr. Výborne, ďakujem pekne, pán Rodriguez. A teraz pani Monika Moschama, predstaviteľka komisie, eh, je prítomná? Pani Mosamar nie. Chce sa niekto viedriť zo strany komisie? To je ale zaujímavé. Možno, že kolegovia, nik sa nehlásil slovo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 mali by sme schváliť návrh rozhodnutia, ktorý odporúča. Vypočul som si ho, súhlasím s tým. Rád by som však uvedol, že akékoľvek prieťahy pri e, používaní systému SAS-2 nepredstavujú problém e, e, v Rumunsku a Bulharsku a nie sú dôvody, aby nemohli vstúpiť do tohto systému. Tento systém funguje, Dokonca čoskoro sa spustia nové moduly. Som presvedčený, že všetci kolegovia členové tohto výboru podporia správu v redakcii pána Coelio a chceli by sme vyzvať komisiu, aby nám poskytla všetky potrebné informácie, všetky údaje, aby sme mohli zabezpečiť integráciu do šengenského priestoru. Všetky aktivity, ktoré tu budeme realizovať ako poslanci eh, budú eh, eh, mať vplyv na občanov Európy. Máme určité poslanie a síce podporovať ich práva a slobody, vrátanie slobody pohybu a naozaj nejednoduché zabezpečiť túto slobodu, ale mali by byť k dispozícii všetkým občanom Európskej únie a bolo by rozumné, aby sme našli E, najlepšie možnosti, ktoré by umožnili našim občanom získať takéto slobody. Nemali by sme mať žiadne prekážky, žiadne bariéry medzi jednotlivými inštitúciami, parlamentom, radou, komisiou. Myslím si, že je dôležité stanoviť si termín s tým, aby sme mohli e, uplatniť toto rozhodnutie na Rumunsko a Bulharsko. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Predtým, ako dovzdám slovo späť pánovi spravodajcovi, e, pozerám sa, že je tu termín prekladania pozmeňujúcich návrhov e, do, e, pol, do 12. 2. júla. Hlasovanie v Líbe bude 10. júna a v pléne sa bude hlasovať v Štrasburgu nasledujúci týždeň. Tento program je neobvyklo neobvykle nabitý, ale som presvedčený, že nám dokážete rozumne vysvetliť, prečo je to tak. Ďakujem, Ďakujem pani predsednička Naozaj máme veľmi e, nabitý mm, harmonogram. Parlament e, si e, najlepším možným spôsobom poradil so svojimi e, úlohami. Ďakujem pekne za veľmi pekné poznámky zo strany predsedníctva, ale vyzývam predsedníctvo, aby nám pomohlo vyriešiť problém, pokiaľ ide o dôverné podklady e, v oblasti ochrany údajov neočakávame nejaké väčšie problémy a mm, bez problémov sa podarilo e, e, zabezpečiť odtajnenie týchto dokumentov. A tu by som chcel poďakovať e, rumunskému veľvyslancovi. Čo sa však týka ostatných problémov, hraničných kontrol SIS a podobne, ak bude problém s Rumunskom a Bulharskom, bude zložitejšie otajňovať dokumenty, kde sú e, e, poukázané slabé miesta na hraniciach. To znamená, že je e, nevyhnutné, aby sa rozhodlo, ako sa tieto dokumenty doručia parlamentu, pretože je jasné, že parlament nemôže hlasovať o dokumentoch, ktorý nepozná, ktoré nedostane. A chcel by som požiadať španielské predsedníctvo, aby nám pomohlo vyriešiť tento problém e, a to čím skôr. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Myslím si, že signál odznel e, veľmi jasné, jednoznačne, takže neskoro budeme diskutovať o prístupe e, verejnosti k dokumentom inštitúcií únie. A myslím si, že to je nie jeden, jediný príklad nedostatočnej transparentnosti prípadne neochoty zo strany Rady a komisie uvoľňovať príslušné dokumenty. Tým sa dostávame k bodu programu 7. A to je zase vaša parketa, pán Koedio. Ide o agentúre pre operačné riadenie e, veľkých e, informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Po e, nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy komisie predložila legislatívny návrh. Urobila tak e, v marci. E, my sme to dostali 7. apríla. Tento návrh sa bude e, riešiť v rámci e, postupu spolorozhodovania. Chcel by som vyzvať pána spravodajca, aby vystúpil a potom by sme požiadali komisiu a otvoríme rozprávu. Pán Koelio, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. My sme mali stretnutie s tieňovými spravodajcami, aby sme sa rozhodli, ako najlepšie začať prípravu tejto správy s tým, aby sme získali čo najväčšiu zhodu vo výbore LIBE. A práve preto som požiadal o výmenu názorov bez správy. Hodlám potom, ako e, si členovia výboru LIBE vymenia názory, e, potom pripravím prvú verziu správy s tým, aby sme získali čo najširšiu zhodu v tomto výbore. Takže poprvé, pred Lisabonskou zmluvou Lisabonská komisia predložila dve rôzne iniciatívy. Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy Európska komisia sa rozhodla, že predloží iba jednu iniciatívu. Výbor Líbe požiadal právny odbor parlamentu, aby poskytol svoje stanovisko ohľadom toho, či je to eh, optimálny spôsob mm, predkladania iniciatívy. Prečo? pretože spôsobuje to určité problémy, pokiaľ ide o účasť jednotlivých členských štátov. Totiž nie všetky členské štáty sa zapájajú na rovnakej úrovni do použitia všetkých nástrojov CIS, VIS, Eurodoc a preto sa zdá byť očividné, že nemôžu mať ani rovnaké participačné práva. Zatiaľ som ešte nedostal stanovisko právneho odboru. A to je jeden z problémov, ktorý musíme vyriešiť. Či naozaj ide o optimálny spôsob e, narábania s danou iniciatívou. Druhá otázka sa týka samotnej agentúry. Viem, že niektorí kolegovia E, majú kritický názor ohľadom potreby zriadovať novú agentúru. Chcel by som vám pripomenúť, že práve samotný parlament požiadal Európsku komisiu, aby vytvorila agentúru práve na tento účel. A preto si myslím, že to je tak správne, pretože my, e, e, parlament, sme požiadali komisiu o to a štúdia úzko uskutočniteľnosti povedal, že aj z rozpočtového hľadiska to je najlepšie riešenie. Zrejme si spomínate, že v tom čase sa hovorilo o niektorých ďalších riešeniach. E, niektoré z nich parlament zemietol napríklad predstavu o tom, aby to bolo v rámci medzivládneho e, riadenia, alebo e, aby sa existujúcim agentúrom ako Europol alebo niek- ktorým ďalším sa predložila, udelila táto právomoc. Toto nie je možné z hľadiska ochrany údajov, pretože agentúra ako spotrebiteľ e, informácií nemôže zároveň zabezpečovať správu týchto informácií e, s prehľadnutím na e, princípy ochrany údajov. Takže podľa nás zriadenie novej agentúry predstavuje najlepšie možné riešenie. Musíme však vyriešiť niekoľko problémov. Prvý problém – spočíva v predstave o tom, že agentúra získa právo správovať nové systémy. Systémy, o ktorých sa e, rozpráva Európsky systém PNR a niektoré ďalšie. Myslím si, že mali by sme jednoznačne povedať, že nové systémy, ktoré bude správovať e, daná Agentúra musí byť zariadená podľa príslušného právneho nástroja na základe spolorozhodovania. To znamená, že žiadna inštitúcia, či už rada alebo komisia by nemala mať práva rozšíriť rozsah pôsobnosti agentúry bez eh, súhlasu Európskeho parlamentu. Myslím si, že je tu aj eh, určit, sú tu určité kľúčové termíny, operačný manažment, eh, pilotné programy a niektoré ďalšie nie sú dostatočne definované a mali by sme E, e, ešte popracovať na presnení e, právne záväzného textu, aby bol jednoznačný. Rovnako sa domnievam, že mali by sme vysvetliť úlohy agentúry. Pokiaľ ide o pilotné programy, myslím si, že treba vytvoriť presné pravidlá, aby sme sa vyhli možnosti toho, že prostredníctvom takýchto projektov napríklad by sa mohli realizovať určité systémy bez kontroly Európskeho parlamentu. Čo sa týka samotnej štruktúry agentúry, e, myslím si, že mali by sme mať zodpovedného praco- e, pracovníka zodpovedného za ochranu údajov, za bezpečnosť, za účtovníctvo. Tiež som poukázal na problémy E, ktoré súvisia s členmi e, e, správnej rady a hlasovacími právami. Napríklad podľa mňa je nepriateľné, že členské štáty sa plne nezúčastňujú na všet, ktorí sa nezúčastňujú na všetkých projektoch, môžu mať svojho predstaviteľa ako predsedu správnej rady alebo agentúry. To znamená, že musíme si dať právo na E, správnu radu a na úlohu Európskeho parlamentu. Mali by sme posilniť úlohu Európskeho parlamentu, mali by sme zvýšiť transparentnosť a mali by sme pristúpiť k e, sprísneniu pravidel e, ochrany údajov. A napokon, pani predsednička, je tu ešte citlivý projem, čo sa týka miesta, kde sa zriadi agentúra E, e, v súvislosti so sídlom by som chcel povedať, že parlament e, je pripravený zohrať vlastnú úlohu v tomto smere. Nechceme však, aby sme vytvárali ešte väčšie problémy. To znamená, že pokiaľ by rada súhlasila na, s riešením, ktoré bude priateľné pre parlament, nebudeme spôsobovať problémy s tým, že budeme namietať voľbu rady podľa nás je to záležitosť, e, ktorá podľa spolurozhodovaniu. Musí to byť zakotvené v texte a sme pripravení podporiť e, rozhodnutie e, rady, pokiaľ bude v súlode s našimi princípmi. To znamená, že musíme vo svojom stanovisku vymenovať princípy, ktoré sa majú rešpektovať to znamená, že pokiaľ rozhodnutie o sídle bude e, e, e, pochybné z hľadiska ochrany údajov bezpečnosti, to by bol problém. Pokiaľ všetky naše zásady budú rešpektované, podľa mňa parlament by mal súhlasiť s rozhodnutím rady, čo sa týka sídla agentúry. Takže, aby som to uzavrel, pani predsednička, chcel by som požiadať kolegov, aby sa viedrili eh, ohľadom toho, čo podľa nich chýba v iniciatíve komisie, s tým, aby som mal jednoduchšiu úlohu pri príprave návrhu správy. S tým, aby sme poskytli našim kolegom prvé znenie eh, čím skôr. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Najprv by som chcela vyzvať komisiu a potom prípadne aj radu. Neviem, či máme tu predstaviteľov rady. A potom by som otvorila rozpravu pre poslancov. Pani Klein z Európskej komisie, nech sa páči. Máte slovo. Yes, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Takže v mene komisie by sme chceli veľmi pekne poďakovať pánovi spravodajcovi za konštruktívny prístup aj my považujeme výmenu názorov, ktoré odohrali vo viacerých výboroch za veľmi eh, uh, užitočné. Eh, veľmi dobre uh, eh, nastolujú stanoviska parlamentu. Tiež považujeme pozmeňujúce návrhy pana Marinesku vo výbore Kokobu za veľmi konštruktívne a väčšina týchto pozmeňujúcich návrhov v podstate posilňuje návrh nariadenia komisie. Čo sa týka podrobných e, poznámok pána Koelia, komisia by chcela poukázať v tejto etape, že viaceré výhrady už boli vyriešené a to konstruktívne v rámci rokovaní v Rade. A Teraz by e, sme už mohli sa tešiť na návrh správy pána spravodajca. Ďakujem, spravodajca, ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Chcel by niekto e, vystúpiť v mene komisie, e, rady, prepačte? Nech sa páči, prepačte, nepoznám vaše meno. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V mene španielského predsedníctva rady by sme naozaj chceli aj poskytnúť niektoré dáta, niektoré informácie hľadom eh, ďalších debát pri tejto práci. Dnes dopoludne sa konalo posledné stretnutie v rámci španielského predsedníctva, ktoré sa, ktorým, sme sa venovali tejto téme v rámci pracovnej skupiny na rade. Eh, to je zároveň to kompetentné fórum pre túto diskusiu. No a zároveň chcem povedať, že očakávame správu eh, od spravodajcov Európskeho parlamentu a pracovná skupina rady zatiaľ začala na práce niektorých, práci na niektorých komplikovaných textoch. Musíme povedať, že to je taká, taký začiatok dohody. E, uberá sa to veľmi podobnou líniou, ako už aj vyjadril pán Coelho e, teda v zásade tá hlavná obava e, rady je, aby sme to všetko stihli, no a v tomto smere chcem počerknúť tú nevyhnutnosť, ktorá už tvorí vlastne aj naše ambície, ktoré sme vytýčili ako predsedníctvo na začiatku naš, našich prác alebo našho pôsobenia, no a zároveň je tu naozaj veľmi akutná probléma vyriešiť problémy pri riadení a správy údajov na pomerne vysokej citlivej úrovni. Um, vieme, že e, v tomto smere rada naozaj chce dospieť k dohode, k dospieť k záveru v rámci tohoto legislatívneho obdobia a, jeho prvé, a v rámci prvého čítania. Uh, otázka voľby sídla. Myslím si, že v tomto smere môžeme povedať len to, že tu máme dve kandidatúry. Jednu navrhuje Francúzsko pre Štrasburg e, kde už teraz sídlia dôležité centrály informačných systémov a ďalšia kandidatúra je od Talínu z Estónska. Nemáme tu žiadne ďalšie kandidatúry a e, v súčasnosti sa neplánujeme tejto téme venovať až do momentu, keď e, tieto právne texty e, budú pripravené vo vyššej fáze prípravy. Predsedníctvo zatiaľ zachovalo ten základný kontakt s pánom Kueľom ako spravodajcom a počas najbližších dní budeme ho naďalej kontaktovať, tak aby sme zároveň zabezpečili eh, dosiahnutie nášho spoločného cieľa a síce čo najefektívnejšie dokončenie týchto prác. Neočakávame žiadne ďalšie komplikácie eh, v rámci eh, debát a v rámci tých dôležitých tém a čo sa týka tých práv na hlasovanie, na, na hlasovanie tak to je vždy pomerne zložitá téma najmä keď si uvedomíme, že niektoré členské štáty sú súčasťou niektorých iniciatív, niektoré nie sú, takže to v tomto smere má naozaj celkom zložitú schému a celkom vážne dopady. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, mám tu tri žiadosti o slovo, ak sa nehlási niekto ďalší na zoznam rečníkov, tak môžem zoznam uzavrieť. Najprv je tu pani Liu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa najprv poďakovala u e, Carlosa Coeja. Myslím si, že uskutočnil už aj skôdzu s tieňovými spravodajcami. To znamená, že má skutočne v úmysle e, zaoberať sa mnohými témami. Ja by som rada e, tiež spomenula už niektoré priority, a to 4, respektíve 5 bodov Dovolte mi, aby som ešte raz počiarkla, že sme za to, aby e, sa táto agentúra skutočne vytvorila. Musíme zabrániť tomu, aby e, tento e, systém bol prenechaný súkromným firmám. Mohlo by to viesť polemikám. Druhý bod, Pán Kojo o tom hovorila, je to téma, ktorá nám taktiež leží veľmi na srdci. Je to otázka e, zapojenia e, osoby, ktorá by kontrolovala údaje. Ďalej tu máme tretí bod, ktorý by som rada stručne spomenula. Je to oblasť e, pôsobnosti a úloh, e, ktoré by boli vytýčené pre túto agentúru. V každom prípade sa musí zabrániť tomu, aby mohlo dôjsť k nejakému zneužitiu. To znamená, musí sa obmedziť výlučne na technické funkcie. Ďalší bod číslo 4. Na zasadnutí e, tieňových e, spravodajcov sa o ňom už hovorilo. Každé rozšírenie mandátu tejto agentúry bude možné jedine vtedy, ak sa prizve k rokovaniam aj Európsky parlament. A k tomu potrebujeme samozrejme legislatívny nástroj. Potom je tu ešte otázka sídla. Ja ako francúzska e, som samozrejme e, v tomto bode veľmi pozorne počúvala je to vždycky trochu komplikované rozhodnutie, ale pokiaľ by sme e, mali e, uviesť konkrétnu informáciu, mali by sme zvážiť, čo všetko vieme urobiť preto, aby to bolo racionálne, aby to bolo účinné. Skrátka, decentralizácia je tu prakticky vylúčená. Toľko teda k nášmu poňaťu alebo k našim predstavám. E, a sme samozrejme ochotní prispieť k tejto správe, ako budeme môcť. Ďakujem. Pán Alfo? Mám to potešenie, že e, môžem sledovať e, tento, túto správu tak e, z pozície e, výboru e, pre e, rozpočet, ako aj e, z pozície e, výboru pre vnútorné veci. Myslím si, že sa nám podarilo veľmi mnoho vecí objasniť a vlastne e, ide len o to, že sú tam určité e, nepriame súvislosti, ktoré musíme dostať, tak povediac, pod jedno zastrešenie. Ide aj o ďalšie rozšírenie šengenského systému SIS-2. Budeme musieť ešte vyčkať, kým tento e, šengenský systém druhej generácie bude už zabehnutý a e, potom tak či tak budeme budovať tento e, šengenský systém druhej generácie a potom dôjde k tomu bodu, kde sa uskutoční potom aj skutočná výmena informácií v rámci tohoto systému. Ďalej bola ešte položená otázka týkajúca sa prístupu a práv e, prístupu na túto e, databanku, hlavne čo sa týka Eurodagu. Ide o to, či Europol bude mať prístup k tomuto Eurodagu, pretože doposiaľ tomu tak nebolo a čo musíme ešte e, zohľadniť a dbať na to, tieto údaje musia byť centrálne spravované, ale nie centrálne prepojené. To znamená, musíme si uvedomiť, že na konci budeme, máme, budeme musieť vytvoriť jednu veličinu, čo sa týka tejto databanky. Podporujem teda Karla Koja aj čo sa týka rozširovania e, tejto databanky v oblasti e, vnútorných e, vecí a spravodlivosti musíme sa tu ale pozrieť ešte na eh, iniciatívy v oblasti zákonodárstva. Čo by ma zaujímalo, možno, že by nám mohla odpovedať na to komisia alebo rada, vytvárame takto jedno z najsenzibilnejších centier, aké v Európe máme, čo sa týka ochrany dát, ale takisto aj čo sa týka informácií a eh, ochrany týchto informácií. Neviem, do akej miery je možné, aby jedna agentúra vlastne e, preberala dozor nad druhou agentúrou, ale pokiaľ by takáto e, agentúra e, tieto informácie nielen, inform, nielen hodnotila, ale mohla aj operatívne pôsobiť, je potrebné, aby táto, takáto agentúra kontrolovala E, prevzala teda aj kontrolu. Čo sa týka nákladov, navrhovali by sme, aby sme to zatiaľ odsunuli do rezervy. Je to 120 miliónov eur e, na dobu troch rokov. Týchto 120 milión eur spočíva v tom, čo navrhlo komisia. K tomu však pristupuje ešte poverenie na ochranu dát, zmocnenie na ochranu dát a tak ďalej. Takže tá štruktúra nákladov sa ešte môže zmeniť preto by bolo, myslím si, zmysluplné, pokiaľ e, by sme vyčkali, kým budeme vidieť, ako sa bude vyvíjať táto štruktúra nákladov agentúry a to budeme vedieť až e, úplne e, na konci tejto správy. Čo sa týka sídla tejto agentúry, podobne ako Karlo Coelho, si myslím, že je to vecou rady E, pokiaľ by to malo byť alebo mohlo byť v Strasburgu, vedel by som o budove, ktorá e, by bola e, k dispozícii. Raz v mesiaci je síce obsadená, ale ináč je voľná. Som presvedčený tiež o tom, že aj kolegovia z Estonska majú veľmi dobrý prístup k tejto databanke. banke Myslím si, že ide o veľmi inteligentné miesta, ale e, myslím si, že v konečnom dôsledku nie je úlohou parlamentu o tom rozhodnúť. Ďakujem pani Eans a potom pán Albrecht. Ďakujem pani predsednička. Dovolte mi najprv povedať, e, že E, to, čo povedal e, pán Coelho, podporujem, hlavne čo sa týka takéhoto závažného problému. V mnohých otázkach teda s ním plne súhlasím. Som síce sama prekvapená, ale na druhej strane ma to teší. Takže dovolte mi, aby som hovorila o niekoľkých bodoch, ktoré e, mi pripravujú isté starosti. Poprvé, existovali rozličné varianty, o ktorých sa diskutovalo ako budeme s týmto systémom e, informačných technológií zaobchádzať. Rozhodnutie, ktoré padlo v súvislosti s agentúrou, bolo e, podľa mňa e, samozrejme. Musíme totiž to si pripomenúť jednu vec. Pôjde o, vlastne o určitý súbor dát, aký doposiaľ v dejinách neexistoval. Proste pôjde o milióny údajov, čo v sebe skrýva aj určité nebezpečenstvo. Ako teda bude možné zabezpečiť, aby, e, doš- aby nedochádzalo e, k zneužívaniu týchto údajov pri e, výmene istých informácií. Vidím tu ešte veľké rezervy a, na, a to napriek tomu, že existujú práva kontroly európskeho zmocnenca. Z technického hľadiska táto výmena informácií je možná, takže akékoľvek zákazy e, je možné kedykoľvek zrušiť. Budeme musieť ešte zvážiť, ako zvládneme túto oblasť. Agentúra je samostatným právnym subjektom, čo je logické, ale takisto si vyžaduje e, istú e, kontrolu. Ja tu teraz e, kladiem otázku Európskeho parlamentu, či, by sme, či môžeme byť spokojní s touto e, pôsobnosťou, alebo e, či teda zvážiť otázku výkonného riaditeľa. Európsky parlament sa v každom prípade na tom bude musieť spolupodielať. Úlohy agentúry budeme musieť ešte raz presne definovať. Ide predovšetkým o ohraničenie systému SIS-2, a e, Eurodac. Nesmieme ich navzájom zmiešavať. Po tretie, možno, že si ešte pamätáte na diskusiu o systéme SIS-2. E, tá diskusia bola e, veľmi živá a názory boli veľmi rozdielne. SIS-2 prakticky bol odpísaný, zvažovali sa ďalšie varianty Takže vychádzame jednoducho z toho, že SIS 2 sa v každom prípade v budúcnosti objaví. Je to odvážne, ale niečo podobné pán Alvarov spomenul a ja sa k nemu pripájam. Po štvrté, eh, podľa eh, môjho názoru E, nesmieme pripustiť, aby ďalšie e, systémy informačných technológií e, bolo možné jednoducho do tohoto systému zapojiť. O každom jednom bode budeme musieť diskutovať zvlášť. V žiadnom prípade teda v každom prípade teda budeme musieť na tejto formulácii ešte pouvažovať. Tak ako je to doteraz, to nebude možné. Čo sa týka sídla, Myslím si, že sú tu rôzne záujmy. Neviem, či to musí byť na jednom mieste, či e, nemôžeme zvážiť nejaké ďalšie možnosti. Tá formulácia je v každom prípade optimistická, ale ja tu vidím ešte veľké problémy. Pokiaľ sa pozrieme na štruktúru, výkonný riaditeľ je, e, tak povediac, tá rozhodujúca osoba. A pokiaľ tomu tak je, tak ho nemôžeme e, vymenovať tak, ako je v tomto návrhu nariadenia uvedené. Ja to považujem za e, veľmi otázne, o tom budeme musieť ešte diskutovať, pretože ide o veľmi závažnú funkciu. Otázka e, opravných prostriedkov by ma ešte zaujímala. E, zatiaľ som k tomu e, nič nenašla. Čo sa týka nákladov, O tých sa tu už hovorilo, ale chcela by som povedať pár slov ešte k úlohe Európskeho parlamentu. Pokiaľ vznikne takýto systém s takýmto obrovským objemom dát a informácií, tak potom úloha Európskeho parlamentu bude musieť byť podstatne rozšírená e, práva týkajúce sa kontroly, ako o tom budeme musieť ešte e, diskutovať tak ako to bolo doteraz, to jednoducho nie je postačujúce. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prosím pána Albrechta. Budem veľmi stručný, pretože sme už mali diskusiu na túto tému. Poznámky, ktoré sme si vypočuli, považujem za veľmi dôležité. Chcel by som poukázať len na jednu vec, ktorá síce bola spomenutá, ale považujem ju za veľmi dôležitú. Ide o prepojenie respektíve využitie e, databank v tomto nariadení je to potrebné jasne pomenovať a nie e, dovoliť, aby tá agentúra mohla toto vypracovať až e, neskôr dodatočne, pretože tu ide o to, že práve tento systém musí byť E, kontrolovaný parlamentom, Myslím si, že tento systém sme nezaviedli zbytočne. Čím väčšie sú takéto databanky a čím viacej informácií sa tu nachádza, o to väčšie je riziko, že by sa tieto informácie mohli zneužiť alebo použiť na iné účely, než na aké sú určené. Takže pokiaľ vyjadríme naše stanovisko k tejto agentúre, e, tak pokiaľ by táto agentúra mala existovať, musí sa toto e, patrične e, odlúčiť a musí e, o tom rozhodnúť parlament. Ďakujem. Chce sa ešte vyjadriť spravodajca? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať vám, chcem poďakovať všetkým kolegom za ich podporu a za ich vyjadrenia naozaj e, budem, začať, budem to potrebovať pri príprave správy tento týždeň a budem pripravovať prvý návrh. E, na tomto návrhu pevne verím, že budeme pracovať spoločne. No a zároveň mi dovolte počerknúť nasledujúce. Budeme vytvárať agentúru, ktorá bude spravovať databázy nebudeme, nebudeme rozhodovať o tom, akým spôsobom tieto databázy budú budú, a, budú pristupované, respektíve aký tam bude prístup zo strany viacerých agentúr. To znamená, ak chceme nejakým spôsobom zmeniť pravidlá, ktoré hovoria o prístupe k týmto databázam, v tom prípade by sme mali zmeniť právny rámec. Právny rámec každej z týchto databáz, napríklad ak chceme e, rozšíriť prístup k SAS alebo k SIS alebo Eurodaku alebo tak ďalej pre ďalšie agentúry alebo ďalších užívateľov, mali by sme tak spraviť, nie tým, že budeme regulovať tieto agentúry, ale tým, že zmeníme právny rámec e, týchto jednotlivých <coughs> nástrojov. No a tieto agentú, tuto, tá agentúra, ktorú vytvoríme, tá nemôže mať prístup k dátam. Oni budú e, poskytovať len bezpečnostnú sieť e, rýchlych prenosov, e, dôveryhodnej siete, budú poskytovať dobrú ochranu údajov, ale zároveň oni nebudú pristupovať k týmto dátam. Je to v našom záujme, v záujme ochrany údajov, aby nám záležalo na tomto rozdelení povinností medzi agentúrou a zároveň ehm, právnymi užívateľmi týchto dát, ktoré sa nachádzajú v týchto databázach. Takže, vážená pani predsednička, ehm, budem pripravovať text tento týždeň a zároveň e, pevne verím, že moji kolegovia budú môcť pracovať na e, návrhu mojej správy a že mi ju pomôžu spraviť lepšiu, lepšou vďaka svojim návrhom a poznámkam. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán Koedio a tým sa dostávame k bodu 8 na programe. Ehm, dostávame sa k bodu číslo 8 ohľadom verejného prístupu k dokumentom Rady, Komisie a parlamentu. Správu pripravoval pán Kašmer, budeme si môcť vypočuť jeho názor. Je to návrh správy, ktorú tvorí spoločne ASKO a LIBE na základe pravidla 50 rokovacieho poriadku. Našim spravodajcom je pán Kašmen a pani Jetemaki je spravodajkyňou v AFKU návrh správy, ktorý, ktorá je predstavená dnes, je e, postavený na návrhu e, komisie z roku 2008 ohľadom opätovného, prerokov, opätovného e, prerokovania smernice o verejnom prístupe k dokumentom, ale v súčasnosti platí Lisabonská zmluva. Komisia sa rozhodla, že nadalej bude platiť pôvodný návrh z roku 2008 napriek novému a platnému právnemu rámcu ohľadom prístupu k dokumentom po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy všetky inštitúcie, agentúry, ako aj e, úrady Európskej komisie e, budú musieť rešpektovať rovnaké princípy dôver, dôvernosti a e, prístupnosti údajov, ako to definuje komunitárne právo a v tomto smere bude mať prvú výmenu názorov s niektorými s týmito inštitúciami, agentúrami a dotknutými orgánmi, takže oni nám budú môcť predstaviť svoje názory a svoje, svoje podnety. No a v tomto bode by som chcela e, vyzvať e, pána spravodajcu, pána Kešmena, aby nám v tomto smere e, vrhol trochu viac svetla do témy. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Máte naozaj úplne pravdu v tom, že budeme mať vypočutie so zástupcami jednotlivých agentúr, ktoré prebehne zajtra popoludní. To vítam. Rovnako vítam, rovnako ďakujem aj sekretariátu eh, za to, že pracovali tak tvrdo na to, aby sa to stalo realitou a ďakujem aj za to, že do toho zaangažovali členov eh, výboru pre ústavnoprávne záležitosti. Tento téma to už bola pomerne dlho, no a od nového mandátu som mal niekoľko stretnutí, ktoré sa uskutočnili eh, boli to stretnutie, ktoré sa uskutočnili s mojimi kolegami, tieňovými spravodajcami k tejto téme návrh, ktorý som pripravil, je to, čo je. Je to návrh, ktorý je predložený pre diskusiu. Má to podnietiť diskusiu. Myslím si, že väčšina pozmenujúcich návrhov je samovysvetľujúcich. Dovolte mi len počerknúť pre väčšiu jednoznačnosť, eh, že za účelom eh, za účelom e, z odstranenia článku 9, e, tam sme vlastne zmenili túto retoriku o tom prístupu k tzv. citlivým dokumentom. To bolo zmenené v rokovania v roku 2001 s radou, aby sme e, sa vysporiadali s tými citlivými, citlivým charakterom utajovaných dokumentov. V súčasnosti existujú štyri typy klasifikácie dokumentov, ale odstranenie článku 9 z úvodu e, toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý hovorí o klasifikácii dokumentov, to v podstate hovorí o tom, že ak má verejnosť mať prístup k dokumentu v rámci inštitúcií a e, v rámci jednotlivých agentúr a orgánov, ktoré boli vytvorené, tak tento prístup musí byť koherentný. V konečnom dôsledku to môže byť tak, že e, múdrejšie názory prevážia a nebudeme to robiť v tomto nariadení, ale rozhodne treba povedať, že ten model, ktorý očakávam ja, je tá klasifikácia, ktorá v súčasnosti je prijatá na úrovni rady. Tento model e, mi pripadá ako dobrý model, ktorý mal byť schválený a mala by to byť e, dobrá klasifikácia pre všetky tieto tri inštitúcie, ich orgány a agentúry. E, opäť vo svojom úvode ste hovorili aj to, že tento prístup, ktorý sme si osvojili, a osvojili sme si ho spolu s našou právnou službou je, že zabezpečíme e, súlad s Lisabonskou zmluvou ohľadom fungovania e, Európskej únie a zároveň, že adekvátnym spôsobom zoberieme do úvahy e, jednotlivé právne aspekty alebo respektíve právne e, zmeny, ktoré sa odvíjajú od judikatúry Európskeho súdneho dvora. Ale táto nová, toto nové nariadenie by malo zabezpečiť e, jednoznačnejší a lepšie porozumiteľný právny námec pre zaobchádzanie s dokumentami, ktoré sú klasifikované v záujme Európskej únie. A zároveň netreba ani zdôrazňovať, že keď tu máme e, klasifikáciu dokumentu, tak sa to rovno týka aj e, vlastne obmedzenia základného práva našich občanov ako si to vyžaduje článok 52 eh, základných práv a slobod. No a pevne verím, že to sa zároveň bude odvíjať aj od našich diskusí, ktoré budú prebiehať aj zajtra s viacerými zástupcami jednotlivých agentúr. A Pani Jatinema e, ma, e, sa sa ku mne pridá zajtra. Budeme tu mať aj vystúpenie e, Európskeho, úradu Európskeho ombudsmana, budeme tu mať aj dohľadu, zástupcu, zástupcu dohľadu orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov, orgán boja proti terorizmu, zástupcu Európskej centrálnej banky, rovnako ako to budeme mať aj zástupcov orgánov, národných orgánov pre ochranu osobných údajov, a to z Nemecka, bo je to pán Peter Šár. Budeme tu mať vystúpenia z Frontexu e, a aj od Europolu a od ďalších. Takže tomto smere naozaj mám veľké očakávania od zajtrajšieho dňa. Dovolte mi poďakovať tieňovým spravodajcom za ich angažovanie, a za ich pozitívne angažovanie. Nevždy máme rovnaké názory, ale už taký je e, charakter e, nášho e, častokrát politicky rozdielneho alebo častokrát kultúrne rozdielneho prístupu hľadom verejného prístupu k dokumentom realita je taká, že e, nie je tu veľký apetít na úrovni e, rady pre tieto návrhy, tak ako to bolo dohodnuté aj počas posledného mandátu a e, my nemyslím, že sa to zmení. Ale ak by som mohol byť možno trochu uh, predvídavý, e, tak som veľmi zvedavý, aká, aký bude postoj novej konzervatívno-liberálnej vlády a akým spôsobom sa oni vyjadria na pôde rady k tejto téme, pretože rozhodne e, nový premiér, nie môj premiér, ale nový premiér, pán Cameron e, už sa vyjadril, že súčasť tej liberálno-konzervatívnej e, koalície bude otázka väčšieho prístupu k dokumentom, väčšia, e, väčšia miera e, slobody a väčšia miera prístupu k dokumentom. Takže ja naozaj so zadržaným dychom čakám, čo sa odvinie od tohoto od tohoto, eh, od tej situácie. Som rovnako rád, že tu je aj eh, môj eh, kolega, kamarát z komisie, s ktorým som spolupracoval už mnoho rokov, takže naozaj ten prístup, ktorý sme si osvojili my, je podľa môjho názoru rovnako vnímaný ako čosi, čo zachádza nad rámec našich možností a práve preto si myslím, že by sme mali najprv pracovať len s tou pôvodne stiahnutou verziou a predchádzajúci predseda tohoto výboru formálne notifikoval eh, komisiu, eh, že nebudeme spolupracovať v rámci tej medziinstitucionálnej dohody, eh, pretože sme presvedčení, že tie princípy neboli naplnené. No a na základe tohoto nám bolo umožnené predchádzajúcim predsedom parlamentu, aby sme, aby sme hlasovali o našich o, tý, o tomto návrhu eh, v, v, ma, v majovej verzii a nie v prvom čítaní, eh, ako to bolo. Ale v základe, ten základný princíp je naďalej ten, ktorého sa držíme a na, na základe ktorého fungujeme a sme presvedčení, že ten princíp opätovne predloženého návrhu nebol dodržaný v tomto smere. A na záver treba povedať, že je len správne, eh, že sme informovali všetkých poslancov o citlivom charaktere svojich pozmeňujúcich návrhov. Bolo mi navrhnuté a v tomto smere som bol jednoznačný, aj s tieňovými spravodajcami kde e, odkazujeme na informácie a na prístup k databázam e, a informácie, ktoré sa v nej nachádzajú, tak môže to byť veľmi často využívané zo strany externých angažovaných strán, ktoré takýmto spôsobom môžu získať prístup k takýmto informáciám, ktoré sa nachádzajú v súčasnosti e, v daných inštitúciách a takýmto spôsobom vlastne to hovorí aj o konaní poslancov Európskeho parlamentu. Ich súkromné kroky a ich súkromné aktivity e, samozrejme budú e, pokryté aj e, smernicou o ochrane osobných údajov, ale otázky výdajov, otázky zamestnancov a tak ďalej, o tom musím aj priamo povedať poslancom, že to veľmi veľmi priamo môže byť využité v rámci súčasného návrhu, ako to navrhujem ja vo svojom dokumente. Nechcem, aby nikto potom na, ma napadol e, na konci tohto procesu a povedal mi, že som o tom nevedel. Musíme si uvedomiť, aké sú zamýšľané dôsledky. Rovnako ako si musíme uvedomiť, aké sú aj všetky nezamýšľané dôsledky. Ale naozaj som pevne presvedčený, že čím viac bude táto snemovňa otvorená e, vo svojom vzťahu k občanom a k zástupcom občanov, či už to budú neziskové organizácie, či už to budú iné parlamentné orgány, alebo či už to budú novinári. Myslím si, že čím viac tak budeme konať, tak tým menej dezinformácia, tým menej hanobenia našej inštitúcie, predovšetkým tým viac budeme môcť bojovať proti takýmto negatívnym a zavádzajúcim informáciám. Takže to sú asi tie hlavné body, ktorým som sa chcel venovať ale e, v každom prípade e, sa očakávame ďalšie informácie, veľmi radi sa poučíme e, z vašich názorov a pevne verím, že sa nám podarí vytvoriť oveľa lepšiu správu ako tú, ktorá sa pred nami v súčasnosti nachádza a pevne verím, že všetci tieňoví spravodajci zajtra popoludní budú prítomní, zajtrajšie popoludne naozaj bude veľmi zaujímavé. Budeme si môcť vypočuť tých zástupcov agentúr a akým spôsobom oni veria ako oni vnímajú túto e, legislatívu, ktorá ovplyvňuje ich prácu, pretože v súčasnosti tu je právne vákum. Komisia tvrdí, že to pokryla e, vo svojom dodatku, e, ktorý do dodatku k fungovaniu Európskej únie, ale viem, že naša právna služba nezdiela ten istý názor. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem, pán Kešman. Myslím si, že môžem súhlasiť s vašimi poznámkami, najmä s tou poslednou eh, ohľadom toho, že Európsky parlament by mal ísť príkladom, pokiaľ ide o transparentnosť. Po druhé, aj ja dúfam, alebo chcem povedať, že nemáme eh, zakotvenú kultúru transparentnosti v našich inštitúciách. A z vlastných skúseností eh, viem, že najmä rada nerada poskytuje pohľad do vlastných rokovaní a častokrát používa ako výhovorku e, e, potrebu e, dodržať určité vonkajšie vzťahy, aby neumožnili prístup k dokumentom. Ale dúfam, že toto nariadenie sa stane našim ekvivalentom amerického zákona o slobodnom prístupe k informáciám. A ten veľmi dobre sa osvedčil v americkej demokracii. Mám tu dvoch kolegov, ktorí požiadali o slovo. Pán Cashman. Veľmi zaujímavé ste to povedali. Chcel by som vysvetliť predtým, ako začneme samotnú rozprávu. Odkaz na americký zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ako Emilio de Capitani si dobre spomína, a mali sme videokonferenciu s predstaviteľmi eh, na eh, kongresu a v tom čase, ešte pred našim naradením, keď nám povedali, ak dosiahnete to, čo ste si zaumenili, a to sme dosahli, predbehneme to, čo majú Američania v súvislosti so svojím zákonom mm, o slobodnom prístupe k informáciám. Odtedy sa ten zákon novelizoval, ale v každom prípade na našej strane Atlantiku, na tejto strane e, Zemegule, e, sme vo vedúcom postavení. Predsednička, nuž e, si myslím, že akákoľvek konkurencia o primát v oblasti transparentnosti je len dobrá. Takže štyria kolegovia sa požiadali, požiadali o slovo. Pán Dion. Ďakujem. Michael Cashman overtreffen en dat zal ik dan... Predsednička, je ťažké tromfnúť Michaela Cashmana. Ja sa o to ani nechcem pokúsiť. Myslím si, že je to e, vynikajúci podklad pre diskusiu. Musím tiež povedať, a Michael to sám už povedal na stretnutí tieňových spravodajcov, ktorého som sa žiaľ nemohol zúčastniť, ale boli tam moji spolupracovníci, ktorí mi to povedali. A síce, že spolupracovníci sekretariátu parlamentu eh, vyjadrili aj určité varovanie, eh, čo by to mohlo znamenať pre parlament samotný. Môžem s vami v tom eh, bode plne súhlasiť, pani predsednička. Eh, v žiadnom prípade teda eh, stanovisko parlamentu takto nemôže vyzerať. Skrátka, aby sa informácie o našich financiách dostali navonok. Sme ale zástupcovia ľudu a mali by sme sa tomu tešiť. Predsa nemáme čo schovávať. Ale v pozmenujúcom návrhu 32 E, pokiaľ sa na to bližšie pozrieme, e, tak e, si myslím, že musíme ešte raz preskúmať, ako to vyzerá s určitými údajmi a dánosťami v oblasti medicíny. Tam myslím si, že sa môžeme dostať do podobných situácií v takýchto oblastiach, ale to sú určité výnimky. Zkrátka oblasti, kde budeme musieť byť veľmi opatrní, ale v podstate je to skutočne veľmi e, dobrý podklad, ktorý je veľmi dobre formulovaný. Ešte pozmenujúci návrh číslo 9, to je e, register lobbystov, tam nie je potrebné, aby sme to zvlášť uvádzali v tejto oblasti sme zatiaľ docielili veľmi e, málo pokroku, čo sa týka nových registrov, takže bolo by dobre, pokiaľ by sme mali záväzný register. Preto e, si myslím, že e, e tento návrh je trošku vágne e, formulovaný. Ďalej pozmenujúci návrh 22. Niektoré dokumenty e, nie sú vždy k dispozícii. Skrátka je potrebné to objasniť musia existovať v takýchto situáciách určité e, dôvody, prečo tomu tak je. E, potom je tu pozmenujúci návrh 33. Ide o výbor, respektíve komisiu, ktorá by mala e, zabezpečiť túto klasifikáciu. Ja by som v každom prípade e, mal rád e, určitú záruku. Systém, ako by to bolo možné rozdeliť, myslím si, že už máme. Takže e, sú to veci, o ktorých budeme musieť hovoriť všetci. A preto e, by bolo veľmi nepríjemné, pokiaľ by sme tam my ako politická skupina nemali zastúpenie. E, potom tu máme pozmenujúci návrh 51. Ide o výpočet nákladov pre tých, ktorí si určité informácie želajú. Myslím si, že to je férové, pokiaľ si niekto takéto informácie žela, tak e, je, myslím si, opodstatnené uviezť aj to, e, a koľko to stojí. Pokiaľ e, by sme tam museli samozrejme zahrnúť ešte aj odmeny zamestnancov, úradníkov, tak by to mohlo byť celkom zaujímavé. Máme tu viacerých žiadateľov o slovo a chcel by som požiadať ostatných rečníkov, aby ste sa vyjadrovali stručnejšie. Pani Zomer. Ďakujem, pani predsednička. Najprv niekoľko slov k samotnej e, správe. Na stretnutí s tieňovými spravodajcami e, som žiadala, aby sa rozpráva o tom, tejto správe e, odročila dovtedy, kým budeme mať preklady do jednotlivých jazykov, ale nevyšli mi v ústrety. Chcela by som teda poznamenať, že nemecký preklad Eh, bol k dispozícii minulý piatok o 12. hodine a ostatné preklady večer eh, keď potom sa má niekto pripraviť eh, na rozpravu na pondelok popoludní, myslím si, že to je skutočne nerealizovateľné. 11 rokov pôsobím v parlamente a musím povedať, že veľmi často sme nútení pracovať v cudzích jazykoch. Ja to dokážem v anglickom jazyku, ale e, napriek tomu e, to nerada e, robím. Zasadzujem sa skôr za to, aby sme mohli skutočne vystupovať každý vo svojom materinskom jazyku. Čo sa týka návrhu správy, všeobecné problémy, ktoré som ja mala s touto správou, zatiaľ ešte nie sú úplne odstránené. Spravodajca to vie pre, moje, pre moju predstavu mnoho vecí zatiaľ ešte nie je dostatočne objasnených. Napríklad e, nechápem celkom jasne z tejto správy, čo znamená e, dokument. Tá definícia pojmu dokument musí byť jasnejšia, v čom je rozdiel medzi dokumentom a informáciou. Je totiž to rozdiel, či dovolím e, zverejniť nejaký dokument, alebo či e, povolím prístup k určitej informácii. To sú predsa dve úplne odlišné veci. Ďalej musíme tiež odlišovať e, medzi prístupom e, k dôverným e, dokumentom a prístupu inštitúcií k dôverným dokumentom. Mám totiž to taký pocit, že spravodajca sa snaží získať takýto prístup k interinstitucionálnym dohodám a tieto dohody potom prostredníctvom tejto správy tak trochu modifikovať. Myslím si ale, že to nie je naša úloha v súvislosti e, s touto správou. Ďalej je potrebné objasniť, ako je tu poňatý Európsky parlament. Je to inštitúcia alebo je to zákonodárny orgán? To si vyžaduje totižto e, prístup k odlišným dokumentom a preto mi toto e, zadelenie ešte vždy nie je jasné. Či je teda o e, inštitúciu alebo o zákonodárny orgán. Ďalej ide o asistentov, respektíve prístup verejnosti na tieto dokumenty. E, pre rozličné skupiny osôb, ani to mi nie je dostatočne jasné. To, po tom, čo som dnes počula, mi je to ešte menej jasné. Na jednej strane sa hovorí o tom, že nie je potrebné e, všetko e, predložiť e, poslancom, pretože tu platí určitá ochrana dát. Na druhej strane ale zákonodarca hovorí, no treba dávať pozor, tak potom je potrebné si povedať, či tá ochrana dát pre našich e, asistentov neplatí. Existuje napríklad daňové tajomstvo v Nemecku. Nie to možné, takisto nie, sú, e, nie je povolené zverejnovať napríklad nejaké e, lekárske údaje. Takže tu mi mnoho ešte nie je jasné čo znamená verejný záujem? Ďalšia otázka. Správa hovorí o tom, že pokiaľ existuje e, verejný záujem na e, zverejnení tohoto dokumentu, e, musí sa tak stať. Ale kto predsa o tom rozhoduje, to musíme definovať. Pokia, kedy vyvstáva takýto uh, verejný záujem o zverejnenie istého dokumentu. Musíme e, byť v tejto formulácii teda o mnoho presnejší, aby sme vedeli, kto k akým dokumentom má prístup. Ďalej ide ešte o zapojenie ombudsmana ktorý e, rozhodne o uvoľnení alebo neuvoľnení určitých dokumentov. Myslím si, že toto prekračuje mandát ombudsmana. Otázka znie, či skutočne chceme zmeniť kompetencie e, tohoto e, hovorcu ľudských práv. A na záver tu mám ešte jednu poznámku. Cieľom tohoto nariadenia by malo byť, aby boli európsky občania e, schopní chápať e, procesy rozhodovania v jednotlivých e, inštanciách. Chceme predsa, aby naši občania v Európe nemali pocit, že sú vylúčení z tejto sféry. Ale pokiaľ ponecháme túto správu tak, ako je, E, pripravená, viedlo by to k tomu, že občan by bol doslova zahltený množstvom informácií, z ktorých väčšina je, vo, je nedôležitá, pretože sa tu zverejňujú aj e, údaje z e, práve prebiehajúcich e, e dokumentov. Skrátka ide skutočne o záplavu dokumentov, e, a to by viedlo k tomu, že Európa sa stane pre normálneho občana ešte nepochopiteľnejšou. Záverom mám ešte jednu otázku na spravodajcu. Ešte mám poslednú otázku. Petičný výbor odsunul e, termín pre svoje stanovisko. Je možné, že toto stanovisko sa odovzdá až po letnej prestávke. Môžem teda vychádzať z toho, že ten časový monogram E, tejto správy sa bude e, riadiť e, podľa tohoto stanoviska petičného výboru? Ďakujem pekne. Mrzí ma, že som vás musela prerušiť, ale mám viacerých rečníkov, každý z nich bude hovoriť 5-7 minút. Súhlasím s tým, že je to dôležitá téma, ale po... snažte sa, prosím vás, vyjadrovať sa stručne. A nehovorme príliš dlho. Pán Prac, nech sa páči. Ďakujem Samozrejme som za to, aby e, verejnosť mala prístup k dokumentom únie, ale toto právo nemá zmysel, pokiaľ dokumenty sú napísané nezrozumiteľnou rečok. Akýkoľvek dokument podľa mňa by mal prejsť e, e, e test, že bude e, zrozumiteľný bežnému e, rozumnému človeku. Bude schopný takýto človek pochopiť našim dokumentom bez toho, aby bol do toho zasvetený alebo robil výskum? Podľa mňa väčšina našich dokumentov neprejdú týmto testom. Mal by som jasne povedať, že nekritizujem e, e, prekladateľov, možno, že by ma e, vypli. Častokrát dokumenty v mojej reči z znejú, ako keby prešli následným tlmočením alebo prekladom z viacerých nezrozumiteľných jazykov predpokladám, že je tu zámerná jednoznačnosť, ktorá pomáha tým, e, e, ktorí chcú sa prezentovať ako zastancovia e, otvorené formy vládnutia, ale robia to vo vlastný prospech. Ja v Británii, alebo my v Británii, nie, sme zastancami používania čo najzrozumiteľnejšej reči a bol by som za to, aby sme zradili takúto spoločnosť v Európskej únii. Ďakujem pekne, súhlasím s vami. Pani Gurc, ďakujem pekne, naozaj veľmi stručne. Iba som chcela podporiť prístup pana Cashmana. Ak porovnáme dva texty, pôvodný návrh Rady a komisie a spravu Michaela, je e, očividné, že Michael pre, e, obratil e, túto koncepciu z hlavy na nohy a e, E, vyhazol nielen z Lisabonskej zmluvy, ale e, zdôraznil systém e, transparentnosti a prístupnosti, nielen fyzickej prístupnosti, ale aby samotné texty boli pochopiteľné pre obyčajných občanov. Vieme, že to je jeden z problémov. Naozaj je obrovský rozdiel medzi dvomi textmi, veľmi ťažko sa bude rokovať ale myslím si, že je to aj naša úloha, aby sme jednoznačne povedali, že úloha parlamentu je, e, e, spočíva v tom, aby sme podporili e, práve takýto prístup a dúfame, že budete mať šťastnú ruku. Ďakujem pekne, pani Gens. Pán Jakulino, nech sa páči. Áno, a ja budem vystupovať veľmi stručne. Hovoríme o pozmenujúcom návrhu e, nariadenia z roku 2001. Veľmi pozorne som e, to preštudoval a vypočul som si, čo e, tu dnes odznelo. A je to jedna vec, ktorú by som chcel nastoliť. Samozrejme, náš cieľ je absolútne jasný a môžeme s ním iba v podstate súhlasiť. Treba umožniť prístup pre našich občanov s tým, aby aj oni eh, mohli prispieť eh, do eh, rozhodovania v európskych inštitúcií. S vedomím toho, že budú pozorne sledovať konanie tých, ktorí by sa mali starať o ich záujmy vo svojej dennodennej práci. Zvážil som viaceré hľadiska historické archívy utajované dokumenty a podobne. A tu by som chcel povedať e, tri veci. Takže takéto ustanovenia e, znamenajú určité náklady. O tom hovoril aj pán Cashman. A tieto náklady môžu byť veľmi značné. V súčasnosti e, e, pán Kašman, teda dnes sme hlasovali o prvej správe ohľadom E, e, riadenia alebo správy internetu. A naozaj e, tento dokument je vyvažený, je logický, ale konáme tak, ako konáme, pretože hľadáme riešenie problému. Ide o kritické prehodnotenie pôsobenia určitej organizácie. Ak máme určitý objem prístupových práv, a to je správne, musíme mať organizačnú štruktúru, musíme mať e, e, znášať náklady navyše na administratívny aparát. To znamená, že v niektorých prípadoch, pán Cashman, nemusíme asi zverejňovať všetko. Môžeme zverejňovať e, určité mm, akty, napríklad pozmenujúci návrh e, číslo 14, ktorý sa týka e, verejného mm, úradného vesníka. E, to je v poriadku aby bolo jasné, odkiaľ pochádza nové nariadenie. Ale nemohli by ste nám e, e, vysvetliť, čo máte na mysli, keď spomínate osobitné dohody v pozmenencom návrhu 16? keď je tu dohoda o uvoľnení zverejnenia nejakého dokumentu alebo aktu. Čo znamenajú osobitné dohody? A napokon v niektorých prípadoch E, e, úplný prístup, i keď e, by sa zdal byť legitímny, môže spôsobiť zvedovosť, ktorá by bola asi zbytočná. A predposledný rečník, pani Salfano. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať pánovi Kešmenovi Viem, že pracoval na tejto téme už eh, mnoho rokov, že naozaj sa venuje téme transparentnosti a snaží zabezpečiť eh, to, že všetci naši občania budú mať eh, najväčší možný alebo najlepší možný prístup k našim oficiálnym dokumentom. No a práve preto právna služba je odhodlaná pracovať na tom, aby Európsky parlament mal ten najširší možný prístup k všetkým dokumentom ako napríklad SWIFT, PNR a tak ďalej, aby k všetkému tomu bol prístup. Mám tu tri otázky, ktoré by som chcela položiť, aby som plne mohla pochopiť tento text, tento posledný bod v rámci eh, bodu 33 a odsek 9. Tam sa hovorí, že Európsky parlament má prístup k klasifikovaným dokumentom prostredníctvom eh, vybraných výborov. Sedem eh, poslancov len, len sedem poslancov má k tomu prístup. Mám isté obavy v tomto smere. Je to obmedzenie, ktoré môže zachádzať nad rámec tohoto 7 členov výboru, alebo to že bude takto, že ich bude 7. Potom je tu pozmenujúci návrh 30 k odseku 2, ktorý hovorí o prístupe k dokumentom. Čo to má spoločné s e, nejakým, e, s nejakou nápravou, ktorú niekto môže žiadať? Takže európske inštitúcie naozaj musia používať svoje interné nástroje, ktoré majú k dispozícii, tak aby ich mohli využiť k prístupu k dokumentom, ale čo sa týka jednotlivých občanov, oni takéto nástroje k dispozícii nemajú a teda to e, celkom presne nechápem. Prečo ste pozmenili e, článok 39, ktorý v podstate hovorí o tom, a ktorý už bol schválený predtým týmto parlamentom v tomto kontexte. E, posledná otázka je, čo bolo obetované z predchádzajúcich verzií tohoto nariadenia Čiže čo sme vynechali z tejto novej verzie? Ďakujem pekne, pani Alfano. Zatiaľ ešte e, jeden ďalší rečník bol pridaný na zoznam a teraz ho naozaj už uzatváram. Pani Weber a posledná bude pani Makovej, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rovnako aj ja som chcela zablahoprieť pánovi spravodajcovi. Viem, že už eh, dlhší čas sme sa snažili pracovať na tom, aby tu bolo efektívne nariadenie o verejnom prístupe k dokumentom a preto je trochu prekvapivé, keď si uvedomujem, že tu stále sú ešte vyjadrenia, ktoré namiesto toho, aby sme zlepšovali tento text a posúvali ho dopredu, eh, tak zdá sa, že ako si vyjadrujú istú eh, isté obavy alebo opatrnosť, prečo to vôbec potrebujeme. E, veľmi ťažko sa mi to chápe a veľmi ťažko sa mi to e, prenáša európskym občanom. Ako je možné e, hovoriť o deficite demokracie? Ako je možné hovoriť o tom, aká vzdialená je Európska únia k svojim občanom? A zároveň nie sme schopní vytvoriť koherentné a komplexné, koherentné a komplexné nariadenie o verejnom prístupe k našim dokumentom. počas posledných desiatich eh, rokov eh, krajiny, ktoré sa ťažko dajú nazývať demokratické, majú legislatívu o verejnom prístupe eh, k dokumentom a tak ďalej, o verejnom záujme. A v Európskej únii nie je nič podobné. Naozaj sa v tomto smere veľmi hambím. Najmä keď sa stretávame a rozprávame s bežnými ľuďmi. Takže v tomto smere naozaj pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu. No a v tomto smere mm, očakávam konštruktívny návrh a rovnako očakávam návrhy, ktoré ďalej nebudú len zbytočne rozriedevať túto správu a rozriedevať tú legislatívu, pretože to nechceme dosiahnuť. Všetci veľmi dobre vieme, že za takouto e, tajnosťou a utajovaním a tak ďalej. Častokrát za tým Mm, je čosi podozrivé. Ľudia na to majú právo podozrievať nás z korupcie, ľudia majú právo podozrievať nás e, z niečoho, čo je nie je jasné, čo nie je jednoznačné. Alebo to jednoducho môže byť náš nezáujem o občanov. Jednoducho len si povieme, že my chceme chceme mať svoj prístup jednoznačný, chceme mať právo tieto dokumenty vidieť a my im povieme, že to nie je vaše právo, to je len naše právo. A podľa môjho názoru to je neakceptovateľné. Ďakujem pekne pani Weber a teraz pani Makovej, nech sa páči. Ďakujem pekne, rovnako aj ja by som rada vyjadrila svoj názor hľadom prístupu k dokumentom, aby bol tak široký, ako len možný. Nemyslím si, že e, môžeme argumentovať, že kde si priveľa informácií, alebo že niektoré informácie sú menej dôležité pre občanov. To nie je náš problém. To je pre tých občanov, aby, na, na tých občanoch, aby sa rozhodli, ktoré informácie potrebujú, ktoré nie, ktoré si osvoja, ktoré nie, či to je pre nich relevantné alebo nie. To nie je na nás, aby sme o tom rozhodovali. My musíme verejnosti tie informácie poskytnúť a oni si ich spracujú. A rovnako aj tento text, ak nie je plne porozumiteľný, tak to je samozrejme je náš problém. A mali by sme pracovať na tom, aby bol. A nemali by sme brániť verejnosti v prístupe k tomuto dokumentu, či už z toho dôvodu, že text je komplikovaný alebo zle napísaný a rovnako aj mechanizmy, ktoré sme vytýčili, e, ktoré nám vlastne pomáhajú správovať túto koordináciu e, do, ohľadom komunikácie s verejnosťou. Opäť je to náš problém a my ho musíme vyriešiť. Takže v tomto smere všetky argumenty, ktoré máme, e, to nie sú argumenty, ktoré majú brániť verejnosti k prístupu k dokumentom, ale problémy, ktoré si musíme vyriešiť doma. Ďakujem pekne pani Makovej. Skôr ako dám slovo ešte komisii, e, stručne dáme slovo potom pánovi spravodajcovi, poviem aspoň pár vyjadrení za seba. V prvom rade, zdá sa, že tu je veľmi veľký kontrast medzi e, tou, e, tou snahou, e, na základe ktorej sme e, obmedzovali e, vlastne ochranu súkromia našich občanov, kde sme hovorili, že keď sa nemáte za čo hambiť, nemáte čo schovávať. A v tomto prípade sme hovorili, že verejné orgány majú prístup všetkým vašim citlivým údajom. Ale keď túto logiku otočíte, tak my sme tú istú logiku mali uplatňovať aj sami na seba, na naše inštitúcie. A síce európske inštitúcie a národné inštitúcie sú oveľa opatrnejšie a oveľa viac toho utajujú a majú oveľa viac privilégií pri prístupe k informáciám a k výberu informácií ako samotní občania. Takže v tomto smere tu vnímam naozaj pomerne veľkú nerovnováhu. No a po druhé, je tu otázka Michaelovi. Dá sa povedať, že tie nástroje, ktoré máme a ktoré budeme schvalovať, budú silnejšie ako e, zákon o prístupe k slobodným, e, zákon o prístupe e, k informáciám. Nie som o tom plne presvedčená. Možno nariadenie samo o sebe zabezpečí občanom silné nástroje, ale problém je ten, že európske inštitúcie vždy môžu sa ďalej schovávať za otázku subsidiarity, za argument subsidiarity alebo za argument medzinárodných vzťahov. Vždy sú tu nejaké ďalšie dôvody, kde môžeme povedať, že áno, my by sme veľmi radi tieto informácie informácie zverejnili, ale nemôžeme, pretože naši medzinárodní partneri si to neželajú, alebo členské štáty si to neželajú. A videla som naozaj celý rad takýchto prípadov. Napríklad otázka telesných skenerov. E, máme veľmi veľa informácií od niektorých našich amerických partnerov, ktorí získali informácie prostredníctvom e, priamých žiadostí ohľadom technických špecifikácií a tak ďalej, keď sme hovorili o body skeneroch. Keď sme tieto informácie vyžadovali my od našich národných orgánov, tak tie informácie sme nedostali. Dostali sme ich od našich amerických partnerov, odtiaľ sme ich mali, ale keď sme tie isté identické informácie žiadali od národných vlád, tak sme ich nedostali. Neexistuje žiaden európsky orgán, ktorý by tieto, európsky, ktorý by tieto informácie mohol vyžadovať, takže tu existuje vákum. Máme tu e, akúsi e, dieru a veľmi často sa musíme e, spoliehať na našich amerických partnerov, aby sme dostali informácie o tom, čo robia naše vlastné vlády. Takže v tomto smere by sme naozaj mali túto tému otvoriť. Komisia si vyžiadala slovo, poprosím, aby ste boli veľmi struční, pretože nemáme ešte meškanie, ale máme veľmi málo času k dispozícii, takže ak by ste mohli vystúpiť maximálne počas troch minút a potom požiadam pani spravodajky, pána spravodajca, aby to uzavrel. Ďakujem pekne. Chcem, vám za, chcem zablahoprieť pánovi Kešmenovi za to, že túto tému otvoril v tomto výbore a za to, že opäť tú diskusiu spustil. Komisia plne podporuje tento proces a chceme mať konštruktívny dialog. Prvý bod, ktorý chcem povedať, je to, že toto je nariadenie o právach občanov. Nedávno sme schválili novú zmluvu, v rámci ktorej sú občania v jadre našich aktivít. A v tomto smere je to naozaj veľmi dôležité. Tu sme podporovali e, právo občanov a e, my ho kontrolujeme ako inštitúcie. Takže v tomto smere e, paralelné prebiehajúce diskusie ohľadom interinstitucionálneho charakteru, ohľadom spájania inštitúcií, ohľadom informovania sa o tom, aké máme prístup a k čomu máme prístup, tak nemali by sme stratiť z dohľadu možno tú skutočnosť, že toto je v prvom rade otázka základných práv, základných práv ohľadom prístupu našich občanov eh, k existujúcim dokumentom. Nemajú E, právo k diskusii o tom, čo sa v súčasnosti tvorí, ale k tomu, čo už je vytvorené. Myslím si, že súčasne platná legislatíva je, je veľmi dobrá. A napríklad, keď e, veľká väčšina ľudí má, e, teda vydáva žiadosti o hľadom prístupu, teda veľká väčšina je spokojná, máme tu aj právo na odvolanie, to rovnako dobre funguje. Otázka je, ako to zlepšiť, ako to posunúť ďalej. A na základe z judikatúry, ktorá už je v súčasnosti platná, pretože jedna z tých veľkých víziev, ktoré v súčasnosti sú, že je tu mnoho pochybností v niektorých, eh, v niektorých situáciách, ale eh, je tu niekoľko kľúčových ustanovení v tomto nariadení, e, ktoré sú naozaj veľmi citlivé. A keď hovoríme o politických témach, keď hovoríme o tom, ako sa ďalej posunúť dopredu, tak e, hovoríme o tom, že legislátor alebo tvorca legislatívy má právo hovorí o tom, aké sú práva. Rovnako chcem reagovať aj na vaše reakcie, pani predsednička. Komisia si veľmi dobre uvedomuje o tom, ako je dôležité vyvažovať tie dve, dva kľúčové dokumenty ohľadom ochrany osobných údajov a, a zároveň spracovania údajov občanov. My sme presvedčení, že každé z týchto práv má rovnaký štatút, rovnakú pozíciu. E, členské štáty majú obrovské objemy informácií o jedincoch, pretože to je to, čo potrebujeme pre efektívnu administratívu. Ale, ako ste aj vypovedali, ako povedali aj ďalší, je zároveň rovnako dôležité, aby tieto informácie boli naďalej e, uchovávané, aby to boli chránené ako osobné údaje, aby to nebolo zdieľané od východu na západ. A práve preto sme presvedčení, že 1049 10, a 45 sú tie základné právne nástroje, ktoré chránia základné práva občanov. A základný bod, e, neotvoril to nikto z vás, ale chcem na to upriamiť vašu pozornosť, a síce je to návrh, ktorý hovorí o tom, že komisia je nielen administrátorom v tom centrálnom zmysle e, a v rámci centrálnej bruselskej administratíve. My sme samozrejme politický orgán, máme tu komisárov, ktorí príjmajú politické iniciatívy. Komisia má aj ďalšiu úlohu. Eh, je to téma, ktorá nás trápia, ktorá nie je plne odzrkadlená. A síce, že sme kompetentný orgán eh, únie, zároveň aj orgánom pre konkurencieschopnosť celej únie. A my eh, všetci v tejto miestnosti chceme túto úlohu ochrániť. Je to úloha, ktorú komisia vykonáva efektívne v mene všetkých, aby tu bol spoločný trh, ktorý funguje. A netreba ani spomínať, že dokumenty, ktoré má komisia, ktoré ktoré boli e, skonfiškované vo veľkých dokumentoch, e, vo veľkých firmách o 5. ráno, ktoré preukazujú, že tu sú veľké kartely, e, kartely, ktoré deformovali spoločný trh. Tieto dokumenty nemôžu byť sprístupnené verejnosti a preto vás chcem žiadať, aby ste mysleli na to, aby ste nám pomohli nájsť spôsob, ako chrániť komisiu v, v tých citlivých, jednotlivých oblastiach, kde komisia vykonáva takéto práva v mene všetkých. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Kešmen. Mohli by ste to zhrnúť e, v niekoľkých minútach? Mohol by som, ale potom by bol som, bol by som obvinený, že som neob- nezodpovedal tie otázky, ktoré boli predložené. Takže urobím, čo je v mojich silách. Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli, aj tým, ktorí so mnou nesúhlasili. A treba povedať, že e, tie pozmenujúce návrhy 32, e, ty si odkazoval na 32, Áno, treba povedať, že tento register bude povinný, ale my sme, od, my sme to otvorili aký základný princíp, pretože to nebude právny základ, na základe ktorého budeme hovoriť o povinnom registri, preto sme nezachádzali ďalej a nehovorili sme o tomto termíne. E, e, pre, predstava výboru je, že by sme tu mali aký, že nehovoríme o tom, aké má byť to vajíčko, z ktorého budeme robiť omeletu. Je to len ten základný princíp, ktorý načrtneme. Podobne je to aj e, s komisiou. S Jencom sme na tejto téme spolupracovali už veľmi dlho. Všetkým svojim kolegom hovorím, nikdy sa neži- nikdy nesiem dosiahnuť to najnižšie. Moje ambície sú najvyššie v mene našich občanov a práve preto odkazujeme na skutočnosť, že e, poslanci Európskeho parlamentu, každý, kto pracuje v týchto inštitúciách, má ochranu údajov, v ochrane e, smernice 46 2000 ale existuje tu istá diferenciácia. Ale tá panika, ktorú počúvam, e, pani Samer, od poslancov Európskeho parlamentu, táto panika nepochádza od ostatných. A teda všetky tieto smernice sa rovnako vzťahujú na všetkých. A to, z čoho chcem e, sa odputať, je ten zmetok. E, zmetok, ktorý vzniká z toho, že táto, toto nariadenie môžu používať poslanci Európskeho parlamentu tak, aby získavali prístup k dokumentom. Rozhodne tomu tak nie je. To je pokryté interinstitucionálnou dohodou. A prečo odkazujeme na interinstitucionálnu inštitucionálne dohody, pretože ak by sme tak nerobili, v roku 2001 by sme nemali e, vytvorené tieto medziinštitucionálne dohody, ktoré sa zaoberajú prístupom e, k dokumentom medzi inštitúciami. Som veľmi presvedčený, že treba o niečo žiadať. Ak to nie je, tak to žiadajte. Ak to tam je a nefunguje to, využívajte všetko, všetky možnosti, ktoré máte, aby si to ďalej zlepšili. Takže e, Opäť, Denis, musíme byť realisti. Väčšina z týchto vecí, väčšina z týchto žiadostí prichádza e, od e, právnikov, od lobbystov a tak ďalej. A to, čo hovoríme, je, že tam to nie je jednoducho elektronických dispozícií. Ak máme verejný register, my ho nemáme. Tak v takom prípade nás to presiahne. Takže v tomto smere naozaj e, žiadam, aby, ste sa, aby, sme, aby, sme, aby sme brali vážne slovo e, legislatívcov z druhej strany Atlantiku, skôr ako to naše. E, pani Tram, preklady, ktoré sú k dispozícii, naozaj neplatíme obrovské prostriedky na to, aby ľudia pracovali cez víkendy. Ja pracujem aj cez víkendy. Pracoval som celý víkend a tam som vedol delegáciu, ktorá tam bola. Pracoval som aj cez víkend a je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali všetky jazykové verzie k dispozícii. Preto sme to e, v súčasnosti pripravia dnešného dňa. Všetky jazykové verzie sú k dispozície a naozaj tlačím na rozpočtové orgány, aby sme mali viac peňazí, aby sme naozaj dokázali zabezpečiť e, preklady v rýchlom čase, pretože naozaj je nevyhnutné, aby ste mali informácie o vašom vlastnom jazyku a to je jeden z kľúčových princípov, takže nesúhlasím s vami v tomto bode respektíve súhlasím s vami v tomto bode. E, takže naozaj musíme sa dohodnúť, že my dvaja sa nezhodneme na mnohých iných témach. Napríklad pani Makovej povedala, že vaša reputácia o používaní otvorenosti a transparentnosti na to, aby ste poukazovali na e, korupciu vo vašej vlastnej krajine, to treba pozdvihnúť ako obrovský príklad. Obrovský príklad toho, čo dokážeme spraviť pri sprístupňovaní informácií, ale nie som presvedčený. Ehm, že je tak veľa informácií, ktoré by občania nedokáželi pochopiť. Občania, si, občania majú prístup k tomu, čo potrebujú. Robia to žurnalisti, robia to eh, novinári, robia to neziskové informácie, pretože princíp je ten, že všetko musí byť na verejných registroch tak rýchlo, ako len možné a potom máte menej práce. Je to okamžite k dispozícii pre tých, ktorí to potrebujú. Časový harmonogram ja som ochotný zachovať tieto časové harmonogramy dlhšie, ak e, ľudia sú ochotní komunikovať konštruktívnym spôsobom, ale ne, nevyužívajme časové harmonogramy, aby nám to bránilo sprístupňovať dokumenty. Verejný prístup musíme riešiť prípad od prípadu. Ak to je napríklad e, ropná škvrna a niekto povie, ja chcem prístup k týmto informáciám, čo sa týka napríklad e, toho, čo vám dalo BP v prípade emisí, tak tento verejný záujem musí byť braný do úvahy a to v súlade so súčasnými a zároveň aj prevažujúcimi e, potrebami daného dňa a zároveň na základe tých informácií, ktoré dostávame od právnych služieb. E, po, po, poďme ďalej. E, pán Bronz, možno to nie je prístup vašej strany, ale ak to chcete jednoznačnejšie, pomôžte mi a prepíšme to. Kinga, Pani Gens, ďakujem veľmi pekne. Naozaj e, bude tu ťažké rokovania. Navrhujem, aby to netrvalo dlho. Na základe toho, čo sme dnes povedali, e, naozaj e, skôr sa stretnú šéfové jednotlivých skupín, zozbierame ich názory a pevne verím, že budem e, pozvaný do niektorých kancelárií a tam sa ma budú pýtať, či smerujem tým správnym smerom. Pán Nikolino, je to kritická revízia. Rozhodne náklady musíme neustále mať na pamäti, pretože sú to v konečnom dôsledku občania, ktorí to zaplatia, ale e, napriek tomu by sme mali e, vnímať, čo sa nám podarí dosiahnuť v dlhodobom horizonte. A toto je o dlhodobom horizonte. Odkaz na, na, na dočasné procedúry, kde občania nemusí mať, nemusí mať úplne plný prístup, tak to naozaj počerkuje prístup, čiastočného prístupu, prístupu, eh, ktorý môže eh, vzniknúť neskôr. To, o čom ste hovorili vy, tu hovoríme o časových harmonogramoch a tak ďalej Eh, je to otázka demokratického procesu. Keď nevieme, kto je zapojený do demokratického procesu, ktorej, ktorá jednotka alebo ktorý direktoria, tak to nemáte ako ovplyvniť. To je práve dôležité, aby ste mali informácie o celom procese tvorby týchto dokumentov. Pani Alfano, otázka opäť eh, jednotlivých eh, výborov a tých siedmých poslancov, to nie je už úplne dotiahnutý návrh. Pozmeňujúci návrh 30, ten má pripomínať poslancom, že to nie je ich metóda prístupu k dokumentom. To, čo bolo zablokované, alebo väčšina z tých vecí, ktoré boli stiahnuté, dôležité. To sa týka odkazu eh, eh, presvedčili sme EPP, aby to podporili, EPP nakoniec nehlasovali za a som presvedčený, že tieto pozmeňujúce návrhy v každom prípade sú nadbytočné, pretože jednoducho to nedokáže pozmeniť alebo posilniť štatút poslancov. E, jednoducho tie sa opierajú o úplne iný právny základ a pozmeňujúci návrh 39 odkazuje aj na e, právnu účinnosť. Pani Weber, ďakujem veľmi pekne za to, že ste e, hovorili o tom, že odkazujem na deficit demokracie. Naozaj, ak aj my sa nevysporiadame s týmto problémom, tak nás naďalej budú obviňovať z toho, že podporujeme takýto deficit demokracie. E, pani Makovej, opäť ďakujem veľmi pekne e, je to naozaj na verejnosti, aby e, rozhodovala a potrebujeme nájsť mechanizmy pre nich, aby sa k tomu dokázali dostať a potrebujeme ich poskytnúť tak rýchlo a tak efektívne, ako len možné otázka veta tretej strany, o ktorom ste hovorili pani predsednička, keď je z iných členských štátov. Komisia sa to snažila vyriešiť, rada sa to snažila vyriešiť, my sa to tiež snažíme vyriešiť, ale nevyriešili sme to. A to je stále niečo, čo naďalej musíme efektívnejšie riešiť. Súhlasím eh, s Jencom, eh, so všetkým, čo povedal, ale treba povedať, že otázka konkurencieschopnosti je pokrytá, ak sú to prebiehajúce vyšetrovania Ehm, ak má komisia nejaký problém, ak eh, je vyšetrovanie uzatvorené komisie, Eh, pretože ak tieto informácie sa objavia, tak by sa mohlo zistiť, že napríklad firma, ktorá bola súčasťou tohoto kartelu, poskytla informácie, ktoré nám pomohli tento kartel rozložiť a takáto informácia by v podstate bola eh, demotiváciou pre ostatných. To môže byť príklad. Eh, povedali sme komisii už aj skôr, že to, čo oni navrhujú, je, ako my by sme povedali v Spojenom kráľovstve a pevne verím, že sa to podarí preložiť do všetkých jazykov, že používajú sánky na to, aby e, rozlúskli orech. E, povedal som, že som ochotný s nimi spolupracovať e, aj s tretími stranami, aj s radou. Predniesli sme viacero návrhov, návrhov v legislatívnej obálke. Ako náhle tretia strana predloží dokument a ak je to len súčasť diskusí, ktoré majú priniesť väčšiu mieru jasnosti do rozhodovania, tak v konečnom dôsledku táto tretia strana aj naďalej si zachová vlastníctvo tohto dokumentu ak by som vedel nájsť spôsob, ako ďalej napredovať, tak by som chcel, aby aj rada e, mala takýto prístup. Ale Jens, uvedomujem si veľmi pevne, e, aký je ten problém, ktorý musíme spoločne prekonať. No a dovolte mi to uzavrieť čím si, čo je naozaj veľmi dôležité, a e, venujem sa tomu už 11 rokov. Keď som si osvojil tento princíp, nepatrím k tej k Marsovej škole princípov. Teda myslím tým Karla Marxa, ale nesúhlasím s tým, e, s tým e, gaučovým marxizmom, že toto sú moje princípy, ak s nimi nesúhlasíte, tak ich zmením. My v tomto parlamente sme sa od začiatku svojho pôsobenia za čo si byli. Od roku 2004 sme sa byli za princíp, ktorý sme boli pripravení e, opustiť a stratiť, pretože niekedy naozaj môžete tú bitku vyhrať tým, že ju prehráte. Ak naďalej zachováte svoj princíp. Pretože v tej bitke bude pokračovať niekto ďalší. A môže vám povedať, kto to bude. V otázke otvorenosti a transparentnosti táto téma sa nestratí a ľudia naďalej budú chcieť vedieť, prečo zástupcovia všetkých strán to nepodporujú. Pani predsednička, ďakujem pekne za vašu e, trpezlivosť. Bolo naozaj veľmi dôležité tieto veci vyjasniť, keďže tu bolo niekoľko konfliktných názorov, aby som sa venoval všetkým, ktoré zazneli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ale e, ja e, vám už nemôžem udeliť slovo. Už je 17.05, budeme hovoriť o PNR. Ja som spravodajkynia v tejto otázke, už som naznačila minulý týždeň že musím o 5.30 opustiť salo. Čiže mám k dispozícii iba 25 minút, aby sme to všetko prediskutovali. Čiže urobím všetko, čo je v mojich silách, ale e, myslím si, že musíme sa vyjadrovať sa stručnejšie. Ospravedlňujem sa, rozpráva je ukončená. K tomuto sa ešte raz vrátime. Áno, ale budeme mať ešte ďalšie rozpravy. Musíme e, do 10. júna predložiť pozmenujúce návrhy O, tu, v mojich poznámkach sa povedalo, že 10 júna a teraz e, sa dozvedám, že je to otvorené. Pán e, Cashman, pani Makovej, keď som sa s ňou rozprával, išlo o to, že sa to hlasovala počas predchádzajúceho parlamentu e, ohľadom tohto nariadenia a v tom čase EPP nie, e, zahlasovalo spolu so mnou za ale v tomto e, výbore Mm, zistím, že súhlasíte s môjim prístupom. Okay, but, um, um... Áno, ospravedlím sa. Budeme mať ešte ďalšiu rozpravu neskôr, ale chcem teraz prejsť na ďalší bod e, programu. Myslím si, že vyslit... Dobre, 5 sekúnd. Povedal som, že nesúhlasím s takýmito argumentmi v tom zmysle, že príliš veľa informácií, alebo viac alebo menej relevantné informácie. Musíme poskytovať všetky informácie obyvateľom a obyvateľe sa musia rozhodnúť, čo chcú a čo potrebujú. Ďakujem. Myslím si, že to bolo jednoznačné. A teraz prejdeme eh, k otázke, na otázku PNR. A ako spravodajkynia, ako predsednička eh, budem teraz konať a požiadam vás o spoluprácu, aby ste sa vyjadrovali čo najstručnejšie, aby ste neopakovali to, čo povedali eh, ostatní. Prečo sa to dostalo na mm, program? i keď sa o tom v programe nehovorí. Totiž, odkedy sme o tom diskutovali naposledy, dostali sme spoločné posúdenie dohody EU-US. E, mali ste možnosť sa s tým oboznámiť už pred nejakým časom. Odporúčam, aby sme najprv otvorili diskusiu, aby ste mohli e, položiť svoje otázky na Európsku komisiu a potom by sme požiadali komisiu, aby na ne reagovala Niektoré z otázok, ktoré ja chcem e, položiť, sme už zaslali v písomnej forme a e, urobili sme tak niekoľkokrát a stále sme nedostali e, jasnú odpoveď, takže ja rozbehnem diskusiu a pokúsim sa vyjadriť sa stručne. E, e, je tu poznámky e, Európskej komisie ohľadom spoločného prehodnotenia analýzy. Rada by som vypočula postoj komisie v tom zmysle, že nemôže oznámiť všetky informácie, ku ktorým má prístup. Akú hodnotu to má z hľadiska spoločnej analýzy? A ďalšia konkrétna otázka. Je to neobvyklé, že spoločná Spoločná analýza spomína konkrétnu stiažnosť, ktorú som e, podala ja sama. Mimochodom som sa obratila na súd. Ide o verejne prístupné informácie, písali o tom noviny, ale e, e, vraj tam boli tri stiažnosti. Prečo ste nie, e, spomínali e, mena týchto troch, e, e, tejto tri osoby, ktoré podali stiažnosti. Je to podľa mňa neobvyklé z politického hľadiska veľmi významné. Prečo ste tak urobili? Druhá otázka sa netýka spoločnej analýzy, ale právneho stavu dohody s Kanadou. E, e, doteraz sme nedostali žiadne vysvetlenia zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o právny stav tejto dohody. E, a to, že je tu e, nejednoznačný e, e, stav, považujem za mimoriadne dôležité, aby sme mali novú dohodu s Kanadou. Komisia pripravuje nový mandát, pokiaľ ide o rokovanie s Kanadou. Tretia poznámka. Opätovne sme žiadali Európsku komisiu, aby nám vysvetlila, prečo nové bezpečnostné pravidlá ktoré zahrňajú e, zhromažďovanie údajov v PNR, ktoré e, Spojené štáty, zavedli Spojené štáty týždeň predtým, ako bola zverejnená spoločná analýza. Prečo e, komisia nám nemohla vysvetliť, čo znamenajú všetky tieto pravidla a ako ovplyvne využívanie údajov PNR v rámci dohody medzi Úniou a Spojenými štátmi? A kladiem sa otázku, kedy napokon dostaneme nejaké vysvetlenie. A Predposledná otázka. Kedy Európska komisia e, odpovie, pardon, zodpovie otázky, ktoré sme položili v novembri 2008 v našom uznesení. A samotné uznesenie už nie e, z právneho hľadiska relevantné, pretože pôsobí Lisabonská zmluva, ale otázky stále platia. A napokon by sme chceli vedieť, či Európska komisia dodržová harmonogram, pokiaľ ide o poskytnutie z celého balíčka PNR, ako sme o to požiadali pred, e, e, e, let, pred prázdninami. Takže toľko moje otázky. Chceli by aj ostatní poslanci e, sa viedriť a položiť svoje otázky e, na komisiu. Tak som vás e, vyrekala, že už e, sa neodvážite položiť otázku. V takom prípade chceli by som požiadať komisie, aby sa stručne vedelo, možno, že ostatní poslanci sa prihlásia neskôr. Nuž, po tom všetkom, čo ste povedali, e, e, e, bol by som rád, keby ste mi vôbec neudelili slovo, ale predsa len pokúsim sa zhrnúť niektoré odpovede. Pokiaľ ide o spoločnú analýzu, myslím si, že táto analýza preukázala, že Spojené štáty použili údaje PNR v rámci boja proti e, terorizmu. Nazdávame sa, že Spojené štáty vo všeobecnosti dodržali existujúce dohody. Myslíme si, že filtre fungujú veľmi dobre, pokiaľ ide o existenciu alebo neexistenciu e, e, toho, že iba Spojené štáty majú prístup k 19 kategóriám. Myslím si, že pravidla o nápravných opatreniach sa dobre uplatňujú a myslím si, že e, informácie sa poskytujú ďalej ostatným inštitúciám iba individuálne v prípade potreby. Myslíme si, že trochu nás znepokojuje možnosť funkcionality, ktorá e, e, bude zradená americkou administratívou, ktorá umožňuje zrušiť určité e, funkcie a možno zradiť pool ad hoc. Myslím si, že Spojené štáty by mohli lepšie sledovať e, prístup e, k nápravným opatreniam iba v súvislosti s údajmi PNR. Nazdávame sa, že porovnávanie údajov s niektorými existujúcimi databázami naznačuje, že by mohli byť potenciálne použité, opakujem, potenciálne použité, teda UDPNR PNR by e, sa mohli opätovne použiť na účely posúdenie žiadosti o pristahovanie, čo nás znepokojuje. A myslím si, že Spojené štáty by mali e, vylepšiť svoje e, výsledky, pokiaľ ide o recipročnú výmenu informácií ohľadom tých údajov, ktoré dostávajú prostredníctvom EPNR v boji proti terorizmu alebo vo všeobecnosti. Sme celkom spokojní s tým, ako E, Spojené štáty uplatňujú túto dohodu, i keď e, samozrejme sú tu aj dôležité kritické poznámky, ktoré sú spomenuté v spoločnej analýze. Právny stav dohody s Kanadou. Nuž, táto dohoda v súčasnosti je prázdna. E, dohoda o adekvátnosti ešte nie je dosiahnutá. To znamená, že v súčasnosti sa to rieši na národnej úrovni a teda komisie odporúča, aby členské štáty, vzhľadom na to, že Kanada nadalej respektuje svoje záväzky, ktoré prebrala, aby e, e, sa urobila dohoda o rozhodnutie o adekvátnosti, aby členské štáty nadalej e, umožňovali presun údajov PNR príslušným kanadským úradom. Prečo sme ešte e, sa nedohodli s Kanadou? Pretože sme nechceli robiť podľa starého tretieho piliera. Počkali, chceli sme počkať na nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy a na kompetencie, ktoré dostane parlament. Pokiaľ ide o e, americké pravidlo, ktoré ste spomínali, pani Ingenfeld, snažíme sa zistiť, aký je rozsah pôsobnosti a čo všetko sa tým myslí. Nie sme si celkom istí, či Američania e, v tom prípade hovoria o PNR alebo EPI. E, nedostali sme ešte, ne, nemôžem vám poskytnúť uspokojivú odpoveď zatiaľ. Ľutujem to. Pokiaľ ide o balíček PNR, domnievame sa, no podľa toho, čo e, konkrétne myslíte e, pod pojmom leto, ale leto trvá do 31. septembra, takže myslím si, že áno, mandát, čo sa týka Kanady, e, e, USA a, a Austrálii. Poskytneme to do 31. decembra, takisto aj oznámenie o, e, o, o, o odovzdanie chudov PNR ostatným krajinám sveta. Myslím si, že harmonizovaný systém PNR ešte bude musieť počkať naše odbory nás informovali, že treba pripraviť eh, nové nehodnotenie eh, dopadov, takže dostanete tri eh, mandáty a oznámenie. Dúfame ešte v septembri, ale návrh smernice o PNR niekedy neskôr, či už koncom tohto roka, alebo začiatkom budúceho. Ďakujem veľmi pekne pokiaľ ide o leto. Myslím si, že v uznesení sa hovorilo o letnej, letných prázdninách v polovici júla. Takisto dúfam, že komisia nám poskytne odpovede e, čím skôr, pretože nové bezpečnostné pravidla už budú e, fungovať, e, teda údaje o ťažbe údajov platia od februára a zajtra už máme jún, takže musíme konať operatívnejšie. A dúfam, že ste že to spomeniete v vašich odpovediach, ale budeme mať aj písomnú odpoveď komisie a radu rady na otázky z uznesenia z roku 2008. Ešte jedna požiadavka o slovo, pán Albert. Pokúsim sa byť stručný. Jeden bod je pre mňa veľmi dôležitý a síce, pokiaľ ide o to, e, kedy dostaneme príležitosť postúpiť ďalej v tomto bode e, PRN e, balíka Jedna vec totiž to nebola možno e, vôbec e, ešte zistená. Ide o to, že tie e, dohovory, tak ako boli navrhnuté, pre nás nie sú priateľné. A to je to, čo som tiež skonštatoval. Potrebujeme teda nové rokovania. Existujúce dohovory však naďalej môžu byť použité. To sme ako parlament povedali. Napriek tomu, že niektorí, ktorí sú tu prítomní, sú toho názoru, že tie existujúce dohovory nie sú priateľné. To znamená, že našim občanom musíme neustále vysvetľovať, prečo necháme tieto dohovory naďalej v platnosti, napriek tomu, že sme toho názoru, že nie sú správne. Preto považujem za veľmi dôležité, aby sme tu v parlamente dostali príležitosť zaoberať sa novým dohovorom, aby sme nezotrvávali v tejto situácii a aby nevznikal tento pocit, že toto rozhodnutie sa odsúva stále viac a viac e, do budúcnosti. Možno, že v oktobri, v novembri budeme v parlamente o tom hovoriť a budeme používať dohovor, e, ktorý sa používa od 1.1.2007 bez toho, že by e, a ktorýkoľvek parlament v Európe e, tento dohovor schválil. Preto potrebujeme expertizu Európskeho súdneho dvora, čo sa týka e, existujúcich dohovorov. Myslím si, že by nebolo dobre, keby sme čakali ďalej a vyčkávali jednoducho. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán Fos. Ďakujem. A ja by som sa pridržal toho, čo tu už bolo povedané, preto sa vlastne pripájam k tomu, čo povedali moji dvaja predrečníci a e, takisto, čo povedal pán Albrecht pred chvíľou, e, situácia, čo sa týka Kanady, je myslím si veľmi neuspokojivá. E, dochádza k akémusi e, rozštiepeniu v rámci jednotlivých členských štátov a to nie je dobré. Preto by bolo potrebné, aby sme túto situáciu zmenili. Ako tu už bolo povedané, Austrália a e, USA tieto e, dve krajiny to prakticky odročili. My ako Európsky parlament by sme sa mali snažiť o to, aby sme sa dopracovali čo možno najrychlejšie k nejakému výsledku, aby aj v bode transatlantických e, partnerstiev sme dospeli k určitému záveru a tiež by bolo veľmi dobré, pokiaľ by sme e, nezbierali žiadne údaje, ktoré už máme, myslím si, že to by bol tiež krok dobrým smerom. Ďakujem, pán Vos. Pani Ernst. A ja budem veľmi stručná. Som veľmi prekvapená, čo sa týka otázky e, Kanady. Je to skutočne pozoruhodné, v akej situácii sa tu nachádzame myslím si, že e, by nebolo správne, pokiaľ by sme to e, všetko e, ďalej rozštiepili. Myslíme si, že potrebujeme nové rokovania, ale rada by som pripomenula, že v apríli tohoto roka sme schválili návrh uznesenia, kde sú minimálne požiadavky, ktoré budeme musieť krok za krokom spracovať. Zatiaľ je tam ešte príliš veľa nejasností, takže budeme musieť vyvinúť určitý nátlak. Pani Sipl? Aj keď e, nechcem opakovať, čo už bolo povedané, považujem za dôležité, aby sme komisii jasne vyjadrili, s ktorými bodmi nie sme spokojní. Povedali sme, že nechceme tri alebo dokonca viacej dohovorov, ktoré e, by v jednotlivých detailoch boli veľmi odlišné. Chceme iba jeden dohovor, ktorý by platil pre všetkých. Pre mňa leto nekončí v septembri. Myslím si, že nie je dobré, ak sa tu pracuje s rozličnými kalendármi. E, pre mňa e, letná prestávka končí v auguste a ešte pred touto lesnou prestávkou by sme mali mať tieto údaje. Myslím si, že sa tu hrá o čas, pretože zatiaľ nie je jasné, do akej miery sa požiadavky parlamenty zohľadnia. E, dokedy e, či sa tieto údaje o e, cestujúcich v leteckej doprave používajú ozaj na správne účely. To by mala byť tiež otázka na komisiu. Dohovory, ktoré považujeme za nesprávne, neschválime, chceli by sme predlohu do konca letnej prestávky, aby sme ozaj mohli vypracovať e, e, dobrú e, správu týkajúcu sa týchto informácií cestujúcich v leteckej doprave. Hlási sa niekto ďalší o slovo? Komisie, mohli by ste poskytnúť niektoré z týchto odpovedí? Pokúsim sa. Pozrite, komisia naozaj veľmi vážne myslí svoj úmysel pritvoriť tie, tie tri mandáty ohľadom tejto ohľadom tejto komunikácie, ohľadom toho oznámenia. Možno na to trvá dlhšie, ako sme čakali, ale nepochybujte o tom, že naozaj pripravíme tieto tri mandáty a zároveň oznámenie komisie tak rýchlo, ako len budeme môcť. Pevne verím, že to už bude v lete. Myslím si, že v septembri alebo v oktobri najneskôr. A a e, pokúsim sa vysvetliť vám, ktoré procedurálne byrokratické kroky sú nevyhnutné. Tieto mandáty boli pripravené, sú nachystané, boli pripravené mojimi službami, prechádzajú teraz rôznymi službami napravo, naľavo, hore, dole, dostanú sa k vám, ale naozaj to myslíme veľmi vážne. Takže v tomto smere, aby som odpovedal e, na tú otázku, pevne verím, že budeme rýchlejší ako Európsky súdny dvor. E, tieto mandáty dostanete od nás e, rýchlejšie ako, keď, ako stanovisko od Európskeho súdneho dvora. Nebolo tu nejaké e, rozdelenie, budeme mať tieto tri krajiny naďalej spolu a zároveň komunikácia o PNR a informáciách budú spoločné rozdelíme tento európsky režim, tak aby sme vám poskytli e, tieto mandáty a zároveň aj toto oznámenie skôr, tak aby sme vás neuviedli do nemožnej situácie, že budete musieť akceptovať dohodu, ktorá sa vám nepáči. Takže ak budeme niečo rozdielovať, tak to budeme rozdielovať tak, aby sme vám dali právo e, tieto, e, poduje, tieto, túto situáciu upravovať tak, ako to vám bude možné. Zatiaľ sme nevytvorili rokovací mandát s Kanadou minulý rok, to by umožnilo nacionalizáciu situácie tak, aby sme zároveň mohli rešpektovať nové možnosti Európskeho parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy. A to bol jediný dôvod, prečo sme nekonali na čas. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mojich záverečných stanoviskách a stanovisku ako spravodajkyňa Chcem poprosiť komisiu, aby pracovala rýchlo. September, október rozhodne nie je akceptovateľný. A mm, viacerí kolegovia vám právom pripomenuli, že sme vám e, získali viac času. Alternatíva je tá, že budeme hlasovať. Môžeme to spraviť. A, a naozaj chápem e, túto e, byrokratickú procedúru, ale považujem ju za mierne, e, mierne nevhodnú v tomto momente. Európsky parlament urobil svoju prácu na Swifte za 10 dní. Som presvedčená, že Európska komisia, ktorá má menej členov ako Európsky parlament, dokáže fungovať rýchlejšie. A keď sa pozriete na skutočnosť, že rada naozaj sa ponáhľala, aby veľmi rýchlo sme schválili mnoho rozhodnutí pred, pred, pred 1. decembrom, nechápem prečo pri téme ako je Kanada sme o tom ani neboli vôbec informovaní. To znamená, že že ten prenos e, dát pasažierov do dnešného momentu do Kanady nemá platný právny e, nemá platnú právnu bázu. Som presvedčená, že tomu tak je. Nechceme nikoho život komplikovať, ale táto situácia musí byť vyriešená urgentne. A myslím si, že to dokážeme vyriešiť ešte pred letnou prestávkou, a to je polovica júla. To je termín, ktorý sme my žiadali a to je zároveň ten cieľový dátum, ku ktorému budeme pracovať. Všetky ostatné otázky, ktoré sme vám predložili, tak počas rokovaní, ako aj v písomnej podobe, očakávam písomnú odpoveď zo strany Európskej komisie a to zahrňa aj otázku ohľadom eh, odkazu na moje meno. Ďakujem pekne. Tým, sme môžeme, tým môžeme uzavrieť eh, debatu o PNR a rovnako ako aj program rokovania dnešného dňa. Ďakujem kolegom za spoluprácu. Eh, zajtra pokračujeme o 9. ak sa nemýlim. Máme spoločné stretnutie s výborom FAM zajtra o 9. ráno. Ďakujem pekne.